Kolleginnen und Kollegen. Dobrý deň, prajem kolegovi a kolegyne. Poprosím vás, začneme dnešné zasadnutie. Teším sa, že tu máme aj prvého zástupcu. Chcem vyjadriť prekvapenie, keď vidím ten časový harmonogram, ktorý tu vidíme pre správu o vzťahoch medzi Európskou úniou a Čínou. Lehota to bol 3. september na pozmenujúce návrhy a máme už 13. októbra dnes. Vraj kvôli prekladom nebolo včasnejšie spracovanie možné ale keď teraz tu vidíme, že ešte stále nemáme kompromisné návrhy, tak na stretnúť, ešte sa nekonalo ani stretnutie tieňových spravodajcov stále a preto nebudeme môcť budúci týždeň hlasovať, pretože jednoducho nemáme možnosť, možnosť pripraviť sa 16. november nie je možný, pretože spravodajca tu nie je. Tak vlastne sa dostaneme k 7. decembru. Ak e, tam sa cestujú všetci. To je jednoducho neúnosný takýto stav. A stojí dá z toho štvrť roka času, pokým zač- môžeme potom začať ďalšiu správu. Takže Pán spravodajca môže nás informovať k tejto téme, ako by sa to dalo urýchliť. A aby sme sa teda dostali dopredu. Ďakujem pekne. Máte slovo, pán spravodajca. Ďakujem pekne. Budem stručný, pretože ako ste povedali, pred týždňom presne som dostal plnú verziu prekladu všetkých pozmeňujúcich návrhov v angličtine a až potom som sa mohol posrieť vlastne na tie pozmeňujúce návrhy. To ma dosť zamestnalo až do teraz. a vlastne problém nesúvisil so mnou. Ja som sa tomu skutočne venoval, ale dostal som požiadavky zo strany viacerých politických skupín, aby sme sa snažili, pretože to je snaha dosiahnuť kompromisné návrhy a vlastne potrebujeme čas na to. Takže, pán predseda, chcem sa poďakovať kolegom za ich zaangažovanosť na tejto správe, pokiaľ ide o vzťahy medzi Európskou úniou a Čínou. Od 474 pozmeňujúcich návrhov bolo predložených. Väčšina z nich reflektuje vlastne dôležitý, dôležité vývoj situácie počas leta v Číne a po krátkej výmene názorov, ktorú sme tu mali vo výbore pred vlastne prázdninami napríklad finančné ťažkosti, niekto to dokonca nazýva krízou a takisto e, tie explózie 12. augusta zničujúce podľa najnovších správ bude, čakať, bude trvať celé roky, pokým krajina sa dekontaminuje a podzemná voda vlastne takisto sa dekontaminuje. Takže ešte stále nie sme si istí, aké substancie boli v tej budove, ktorá vybuchla a zahraničné firmy do toho takisto boli zaangažované. Spolu so svojimi zamestnancami posledný týždeň, keď som dostal tie preklady týchto pozmeňujúcich návrhov, tak som si to pozorne pozrel, tie návrhy, pokiaľ ide kompromisné návrhy a po najbližšej dobe teda budem prezentovať tieto návrhy tieňovým spravodajcom. A niektoré z týchto pozmeňujúcich návrhov sa sústredia na význam vzťahov medzi Európskou úniou a Čínou, iné sa sa venujú otázke Tibetu, protikorupčná kampaň, demokratická dilema, e, životné prostredie, právna otázka, politická situácia v Hongkongu a tak ďalej a tak ďalej. Aj tie napätie, ktoré tu máme tajvanský prezident, e, ktorý, predal ktorý poskytol iniciatívu zhoršujúce situácie v oblasti ľudských práv v Číne, obchodné vzťahy medzi Tajvanom a Čínom. Čínou, takže kolegovia, ďakujem veľmi pekne, že ste venovali pozornosť a teším sa na to, čo poviete. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Už máte nejaký prehľad toho, že kde tie najväčšie problémy sú, pokiaľ je pozmiete návrh, o čom by sme sa teda mali baviť? pretože to je vlastne zmysel tohto druhého kola diskusie, ktorú tu budeme mať. Alebo sú pozmeňujúce návrhy ešte stále vám neznáme? Takže pozmeňujúce návrhy som sa snažil predložiť boli tu určité ťažké problémy, ťažkosti, budeme musieť požiadať politické strany, aby sa k tomu vyjadrili a potom uvidíme. Už máme kompromisné návrhy? Dnes vlastne ich zašlem tieňovým spravodajcom. Bolo by bývalo dobre, ak by sme to vlastne mali k dispozícii už na toto naše poradenie sa. Gibt es Wortmeldung? Herr Lein. Hlasí sa niekto o slovo? Áno, pán predseda. Táto zložka musí byť čo možno najrychlejšie už uzatvorená. Mali sme už medziparlamentárne stretnutia bolo to v júli. Tlmočníci upozorňujú, že sa používajú viaceré mikrofóny naraz. A naši partnery sa pýtajú na túto správu, takisto majú obavu, že táto správa nebude mať takú kvalitu, ktorá je potrebná na, túto, na toto strategické partnerstvo medzi Európskou úniou a Čínou. Pán Belder, práve ste povedali, že dôležité udalosti sa udiali počas leta. Mali sme toto nešťastie v Tanžine, ale toto nešťastie je strategickým bodom pre spoluprácu Európou a Čínou. Vo vašej správe sa takisto objavili aj také príležitostné vyjadrenia prezidenta Číny. Nemyslím si, že to je to, čo nás má najviac zaujímať. My sa predsa musíme sústrediť na politické oblasti, v rámci ktorých Európa s Čínou v budúcnosti bude spolupracovať alebo chce spolupracovať. Tieto musíme objasniť a nie teda vyjadrenia prezidenta alebo explózie v Tanžine alebo podobné záležitosti. To jednoducho nemôže byť tu v popredí. Naše pozmeňujúce návrhy v tomto smere sme aj predložili a sústredíme sa na hospodárskú spoluprácu, máme tu investičnú dohodu, máme tu Azijsko investičnú banku, takisto tu máme Junckerov plán, tá nová hodvábná cesta, to je tento komplex záležitostí, ktorým sa musíme venovať. A okrem teda hospodárskej spoločnosti, tejto agendy tu sú aj politické záležitosti, sú tu problémy vo svete, kde Európa a Čína môžu poskytnúť riešenia, takže v našom susedstve máme Irán, Sýriu a iné konflikty, takisto e, juhočínske more, tomu sa takisto treba venovať bez pochyby. A takisto sú tu ešte ďalšie témy, napríklad digitálna Čína, digitálna Európa, táto transformácia našej spoločnosti, našich spoločností smerom k digitalizácii, ako dosiahneme ochranu údajov, ako budeme bojovať proti kyberkriminalite, ako chceme vyvinúť nové technológie. To sú všetko strategické témy, kde teda očakávam, že vy, pán Belder, v rámci tých kompromisov sa budete sústrediť na tieto témy a nie teda na záležitosti, kde ten či onen mm, sa venuje svojim hobby témam a nemáme tu jasne stanovený cieľ, pokiaľ ide o spoluprácu s Čínou. Takže takto by som to ponechal. How can you do that? Ako to môžete spraviť? Uh, just, uh, I mean, uh, sorry, I didn't... Prepačte, nepočul som ja a spravodajcu, ale v španielčine hovoríme, že musíme eh, tu mať trpenie Číňana. Čín, musíme byť také trpezliví ako Číňanie, takže bolo by možno dobre počkať si na tie preklady a ak tu budú určité omeškania kvôli tomuto, tak chcem prispieť k dobrej práci spravodajcu, takže ak tu je nejaké omeškanie, nie je to problém, ja si myslím, že potrebujeme mať potom efektívne teda sa tomu venovať. Ja viem, pán predseda, neviem, pán predseda, či budeme teraz hovoriť o pozmeňujúcich návrhoch, alebo či teda budeme hovoriť iba o tom omeškaní. To je otázka. Mám hovoriť o pozmeňujúcich návrhoch za EPP alebo nie? Máme trochu uh, omeškanie, ale ak toto omeškanie zvládneme, tak to nebude až také zlé. Hlavné je, že aby sme tu mali pozmenujúce kompromisné návrhy, takýmto spôsobom sa potom budeme môcť venovať týmto záležitostiam. A pokiaľ ide o tie pozmenujúce návrhy, to som už povedal v júli, že aký je ten môj všeobecný názor. Takže dovolte mi k tomu ešte pár komentárov. Eh, poprvé chcem sa poďakovať pretože môžem zdôrazniť ten dôležitý význam Číny na, vš- na svetovej scéne. Vyplýva to vlastne aj z tých pozmenujúcich návrhov. Čína je stále viac aktívna aj v ďalších krajinách sveta a preto je dôležité vlastne očakávať od nej, aby konala zodpovedne podľa noriem, aby boli platné pre všetkých. Takisto treba zdôrazniť to, že potrebujeme uspokojivý výsledok v rámci jednania o investíciách, pokiaľ ide o dohodu o investíciách, Európska únia by mala využiť všetky príležitosti, ktoré ponúka je hospodársky rozvoj Číny a mali by sme sa snažiť o väčší prístup na hospodárske trhy. Čína sa snaží o hospodársky prechod, snaží sa otvoriť svoje hospodárstvo tak, aby to hospodárstvo sa viac opieralo o trh než o štát takýto prechod by bol úspešný pre Čínu aj pre celý svet vrátane nás, pretože inak by vlastne sme tu mali horší scenár a v tomto zmysle som predložil aj pozmenujúce návrhy. Ďalej sú tu ľudské práva. A v, budeme tu mať e, v decembri v novembri to budeme mať teda nový dialog o ľudských právach, budeme zdôrazňovať teda ťažkú situáciu tibetského národa, to je takisto pozmeňujúcich návrhov, ako vlastne už povedal na úvod pán Brok. Máme tu takisto problematiku juhočínskeho mora, takisto treba zdôrazniť mierovú iniciatívu tajvanského prezidenta v súlade teda s medzinárodným námorným právom. Regionálna spolupráca je dôležitá, táto otázka má celosvetový dopad a preto Európska únia by bilaterálne a prostredníctvom regionálnych kontaktov sa mala tejto otázke ďalej venovať. Takisto treba zdôrazniť a podporiť iniciatívy v prospech lepších vzťahov oboch strán, to znamená na oboch stranách tajvanskej úžiny. A takisto si uvedomujeme, že sú tu pozmenujúce návrhy, ktoré sa teda týkajú bilaterálnych vzťahov Európskej únie a Číny v takých otázkach, ako je klimatické zmeny, situácia v Hongkongu a takisto ďalšie frakcie si myslím, že vlastne vo svojich návrhoch sa uberá týmto smerom, takže ja si myslím, že tu máme dostatočný manevrovací priestor na to, aby sme dosiahli kvalitné kompromisy, tak aby tá správa na záver bola strategická. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcel vyjadriť blahoprajne pánovi spravodajcovi k tejto správe o vzťahu medzi Čínou a Európskou úniou za jeho analýzu. Ako koordinátor za našu politickú skupinu sa teda budem venovať práve tejto otázke a pán Belder som skutočne rád, že vy ste venovali pozornosť práve tomuto. Čína robí pokrok, ale dobre ste zdôraznili teda, že táto krajina ešte má pred sebou veľa. Je to ekonomický tiger, ale je to určite ešte veľa vecí pred nami. Takže musíme jednoducho e, sa pozrieť aj na otázku kresťanov v Číne, Tibetanov, ktorí sú menšinou, ktorí sa stali menšinou v ich vlastnom regióne. Ja si myslím, že našou povinnosťou podporiť všetkých tých, ktorí sa vlastne nachádzajú v takéto situácii. Pán Šolc. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Belder. Veď predsa nehovoríme poprvýkrát o tejto správe, o vzťahoch ako takých. Už v minulých rokoch sme viackrát hovorili o vzťahoch aj v rámci vašich rokovaní, kde ste boli spravodajca teda o vzťahu medzi Európskou úniou a Čínou. Chcem vyslovene povedať, že také principiálne otázky ako strategické zameranie tejto správy, že my sa po to nevieme podpísať. Myslíme si, že je to príliš oklieštené, že jednoducho sa nedostal tam, kde sa chcel dostať chýba tu strategická línia a to, čo povedal predseda čínskej delegácie nášho parlamentu, čo povedal, že by sme sa mali vlastne sústrediť na také kľúčové výzvy, kde sa zamyslíme nad tým, ako my, ako Európsky parlament, chceme prispieť k ďalšiemu rozvoju strategických vzťahov medzi Európskou úniou a Čínou. A to je vlastne strategické partnerstvo, o ktorom tu hovoríme, ak sa pozrieme na tie samity Európskej únie a Číny. Takže vlastne toto vám tam chýba. My sme sa ako politická skupina snažili v tomto duchu predložiť pozmenujúce návrhy, ale predsa len aj naďalej je tu také jasné, taký rozdiel, takže tá správa sa dá zlepšiť. A ja si myslím, že tak vlastne, ako to už tu odznelo, tak hospodárske, ako aj politické, ako aj kultúrne, ako aj ľudskoprávne aspekty e, by mali byť viac tematizované. Takže očakávam s napätím, ako z toho veľkého množstva pozmenujúcich návrhov, ktoré vlastne hovoria jedným jazykom. Hľadiska no, nevyhnutnosti e, doplnenia e, správy a návrhu správy sa bude dať uskutočniť zmena smerovania, aby sme jasne povedali, kde Európsky parlament môže prispieť k budovaniu vzťahov s Čínou. Ďakujem pekne. Pán Schaffhauser. Ďakujem pekne, pán predseda. Takže táto správa my budeme hlasovať proti. Už najskôr prejdem od tých menej dôležitých k najdôležitejším témam. Pre mňa základná dimenzia to je vyrovnaná a vyvážená výmena medzi Európskou úniou a Čínou. Nuž, žiadne zásadné reflexie o novej hospodárskej rovnováhe s Čínou v oblasti obchodu, a udržateľného rozvoja. Čína najväčším deficitom Európskej únie, aj keď teraz máme peknú platobnú bilanciu, tak je to následok našej alebo obrovského presunu priemyslu. Aj keď dnes sa tá tendencia je znižovanie medzinárodného obchodu treba nájsť z dlhodobého hľadiska riešenia s Čínou. Po druhé, táto správa, či, vidne, e, či tej najväčšej hospodárskej e, síle, e, síle z hľadiska parity kúpnej síly, má strategické dimenzie, hlavne to, čo sa týka multipolárneho usporiadania toho, čo chceme, aj keď my neustále hovoríme o unipolárnemu, unipolárnemu usporiadaniu, tak situácia vo svete sa zmenila. Táto správa Nož, tejto správe je jednoduché odsúdiť ostatných, no aby by sme, a, ale možno máme problémy, alebo mali by sme sa najskôr pozrieť na seba, predtým než začneme obviňovať ostatných. Myslím, že je trochu škandalózne, neustále odsudzovať a obviňovať iných, pričom my sami v našich postupoch máme čo doháňať. No a preto naše pozmejúce návrhy sa snažia zdôrazňovať tie snahy, ktoré musíme my urobiť eh, v tejto predmetnej téme a nielen odsudzovať Čínu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja hm, ďakujem spravodajcovi za vynaloženú snahu. Bola to veľmi intenzívna práca, aby som sa chcel vyjadriť trom aspektom. Poprvé, otázka Tibetu. My si myslíme, že v tejto správe by sa dalo urobiť viac, aby sa riešila závažná ťažká situácia eh, menším, napríklad aj Ujgurov. No a menšina v Tibete tam bola nasťahovaná do roku 2020 budú tvorí 22% obyvateľov a treba hovoriť aj o iných eh, politikách iných eh, napríklad eh, dozorca, ktorý bol nariadený, no a v trestnom poriadku príslušný článok o separatistických hnutiach. To eh, treba trestnoprávne postihovať. by takýmto spôsobom zničil celý ekosystém a vlastne všetky vzťahy, ktoré v ňom fungujú. Práve preto je podľa nás naozaj zásadné, aby sme sa venovali tomu bodu, ktorý hovorí o ľudských právach. Niekto to spomínal aj ten, tému, ktorá je pomerne znepokojujúca v Číne, ale treba povedať, že tento parlament by mal naozaj e, ukončiť e, už také dvojaký prístup dvojaký meter, a mali by sme mať veľmi jednoznačný meter, aby sme ich všetkých súdili podľa rovnakého metra. Najmä napríklad, keď hovoríme o um, odsudzovaní E, zákonov, e, ktoré diskriminujú zahraničných príslušníkov, cudzích štátnych príslušníkov, ale takisto aj nový, nový zákon, ktorý bol prijatý o národnej bezpečnosti a boji proti terorizmu, ktorý obsahuje niektoré veľmi vágne formulácie a v podstate sú tu Ehm, e, je tu možnosť obyčajnú kritiku vlády e, považovať za teroristickú a protištátnu činnosť na základe protiteroristického zákona. Takže to je pomerne vágna definícia. No a potom ešte otázka životného prostredia. E, treba povedať, že ten čínsky plán, aby sa zdvojnásobila produkcia niektorých kovov, to výrazným spôsobom spochybňuje bezpečnosť jednak občanov, jednak životného prostredia a myslíme si, že by naozaj bolo vhodné, aby sa táto správa kriticky kriticky vyjadrila voči tomu, akým spôsobom sa Čína správa k životnému prostrediu, ako bude plniť e, svoje ciele v oblasti životného prostredia. Naozaj bolo vhodné, aby sme sa sústredili na tie kľúčové pasáže a e, tam vlastne použili najsilnejšiu argumentáciu asi. Ďakujem pekne. Euh, Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja by som chcel poďakovať spravodajcovi za spoluprácu. Som si istý, že to prinesie dobré výsledky a v tomto kontexte pripomínam ešte aj to, že EPP je proti všetkým, proti akákoľvek eh, spolupráci na kompromisoch s Front National. Myslím, že to treba jasne povedať. No a okrem toho by som ešte rád eh, sa venoval otázke Tibetu. Ja som predložil v tomto zmysle viacero pozmenujúcich návrhov, aby sme trochu poukázali, odlačili krízu v Tibete, pretože od roku 2009 minimálne 143 prípadov samoupálenia. No a vidíme, to jasne na strane Číny, že chce sprísniť kontroly, kde sme to v prípade Nepálu, vidíme, vidíme pokles čísla Tibetianov, ktorí môžu cestovať do Nepálu. To je úplne jasné. Takže potom, čo sme zvážili, že diplomacia a tichá diplomácia môže dosiahnuť výsledky, myslím, že treba teraz ale dospieť záveru, že bohužiaľ to tak nie je. Už 5 rokov vedeme dialog s čínskymi orgánmi, alebo prebieha dialog medzi čínskymi orgánmi a Dalaj Lámom a myslím, že je na čase verejne povedať s ohľadom na závažnosť tejto situácie, že na čase obnoviť dialog medzi čínskymi orgánmi Belajlamo treba dosiahnuť a na to je treba dohoda tak, aby Tibetania mohli voľne uplatňovať svoje práva. Toto by som chcel zdôrazniť, ale myslím, že so politickými skupinami sa nám podarilo dosiahnuť dobré kompromisy. Ďakujem pekne. Jo, Lajnen, áno, ďakujem pekne, predseda. Ja ako predseda eh, delegácie pre vzťahu s Čínou sa prihlasil, počujem, čo hovoria kolegovia, všetky tieto témy, tým sa budeme venovať, ale ja by som vám chcel ešte, ešte informovať o tom, že naši partnery v Číne vyrobili vzťahy v vzťahoch z EU a oni Predstavte si, že by to robili a, a vyčítali by nám separatistické tendencie v Katalánsku alebo vzťahy z, alebo teda postavenie Grómov alebo utečencom. Nuž my sami by sme sa tiež čudovali, či ne, neexistujú žiadne ďalšie témy, o ktorých by sa mohli rozprávať s Európou. Takže ja myslím, že treba sa venovať strategickým oblastiam vzťahov medzi EÚ a Čínou a nie témam, e, ktoré, ktorým sa samozrejme venujeme, to tak vždy bolo, to tak aj zostane, ale ktoré nie sú centrom vzťahov EÚ a Číny. Na to by som rád apeloval. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel dodať ešte pár slov. Ja by som chcel vyzvať spravodajcu, aby v svojich kompromisných návrhoch zohľadnil predkladané pozmeňujúce návrhy, tak aby sa nejak dostali do správy No a dôležité tom musí byť, aby to nebola len správa o ľudských právach, alebo správa o ľudských právach, ale e, Čína ako jedna z najväčších veľmocí sveta, ako stály člen Bezpečnostnej rady OSN, bude zohrať vo všetkých rozhodujúcich otázkach dôležitú úlohu. No a treba sa venovať nerovnému zaobchádzaniu sa európskymi podnikmi na čínskom trhu, čo je veľmi zlá situácia. E, no, kto nemá, musí mať viac ako 50 investícií, technologický transfer, aby sa mohol zúčastňovať verejných obstarávaní. Nož je množstvo vlastne, kde chceme, aby Číňania zmenili svoje, svoje správanie. No a jasne povedať, čo žiadame, kde je spolupráca, kde je kritika, No a ja by som vás preto rád požiadal, aby ste ešte nezasielali dnes kompromisné pozmeňujúce návrhy, ale venujte tomu ešte jeden týždeň a podľa tejto debaty potom sa nad kompromisnými návrhmi zamyslite. Po druhé, budúci týždeň, keď pozrieme kompromisné návrhy, budeme musieť rozhodnúť, kedy sa uskutoční hlasovanie. V každom prípade sa mi správa myslím, že tá správa ešte môže byť ďalej rozvinutá. Ďalej ešte jedna poznámka, všeobecná poznámka k našej práci predložená, pravde 5 5,5 strany úvodných ustanovení a 1,5 strany záverov. Nemôžeme si stanoviť pravidlo, že tých considerations budú iba dve strany keď je tam 5,5 strán, tak e, vám môžem povedať, že nikto si tú správu neprečíta. Píše, že každý niečo vie, potom každý si tam dopíše, že, že si, to, čo si prečítal v International New York Times, no to z politického hľadiska, politickú správu, nie je správne. 5,5 strany úvodných ustanovení, to je všetko správne, ale ja neviem preveriť, či to je správne alebo nie. No a to je postup, ktorý nám neprospieva, pretože občas nás považujú za láznou. No a keď občan dostane takúto správu do ruky, tak sa spýta, čo sa tam jednoducho deje. Toto nejde proti pánovi Belderovi, ale proti nám všetkým, vrátane sekretariátu a zástupcom a ostatným pracovníkom Nuša. Pri tejto príležitosti možno by sme mohli vyškrtnúť a preškrtať trochu uh, ten, kto chce sa zaoberať eh, históriou Číny, môže si kúpiť eh, učebnicu o histórii alebo dejepisu. Pán spravodajca, máte slovo, nech sa páči. Prepačte, pán predseda, ja som dvakrát požiadal o slovo za ALDE. Dobre, dajte mi prosím chvíľ. Ja myslím, že najdôležitejšou vecou je, že Čína, aby Čína konala cieľmi toho medzinárodného práva, tak z hľadiska obchodu, hospodárstva, ako aj z hľadiska ľudských práv a medzinárodných vzťahov či Tajvanu a o pravidlách. Takže medzinárodné právo musí byť eh, našim hlavným kľúčom. Ďakujem. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Nože k tým kompromisným pozmeňujúcim návrhom to je úplne jednoduché. Ja som podľa najväčš- najlepšieho vedomia a svedomia ich sformuloval. No a tieňoví spravodajcovia musia preveriť, či sa dajú uh, upraviť. No a znelo to, že sa to nebude týkať celej škály, ale nie. Hovoril som tu takmer o všetkých témach. No a pán Leinen, ešte jedna téma. Ja som no, skutočne zarazený z vášho hodnotenia udalostí z minulej nedele. Ja keď sa pozrieme na to, ako čínske orgány sa s tým vysporiadali a politický a spoločenský poriadok narúša alebo ukazuje a tragédiu v Tiančine a to sa nedá bagatelizovať. Je to zvláštne. Prečítajte si kompromisné pozmeňujúce návrhy a potom budeme môcť o tom hovoriť a uvidíte, že všetko je to veľmi komplexné a že ja hovorím len o faktoch. A to, čo povedal pán Šolc, v niektorých politických kruhoch je to také, že keď nesúhlasíme s nejakou víziou, tak eh, niekto si že sme bez vízie. Ja mám víziu, strategickú víziu možno nie, a takú istú ako vy, ale mám svoju vlastnú víziu. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Ja som si istý, že v zmysle tejto diskusie Ste váš názor dosúladíte názorom skupiny. No, úloha spravodajcu je taká, že treba, aby vyjadroval aj pozíciu výboru a nielen vlastný názor. Wir kommen jetzt. Dobre, teraz prechádzame. Wir kommen jetzt zum Bericht. Takže teraz prejdeme k správe o OSN, bod programu číslo 7, mohlo by EKR, alebo EKR prestať s internými poradami, prosím. A ja dám teraz spravodajcovi slovo a spýtam sa, či by chcel ešte niečo objasniť alebo dodať. Nech sa páči. Pán predseda, kolegyne, kolegovia. Nechcem už nič zadávať. Pozmejúce kompromisné návrhy boli dobré. Dúfam, že budú schválené a rovnako dúfam, že moje odporúčania o oddelených eh, hlasovaniach budú tiež sledovať tak, aby sme mali konzistentnú správu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, no a predtým, než prejdeme k hlasovaniu, by som vám chcel s vašim súhlasom predložiť jeden návrh. Hovorím neustále o vysoké predstaviteľke podpredsedničky, podpredsedničke komisie, ale my neustále hovoríme, alebo v parlamente sa hovorí e, často o podpredsedničke komisie, vysoké predstaviteľke, ak súhlasíte, e, tak e, v tej verzii, ktorú predložíme na pléne, automaticky použijeme tú správnu, to správne poradie, ak súhlasíte. Dobre? Wir kommen also zur Abstimmung. Takže prejdeme k hlasovaniu. Návrh 110. I cannot believe it. Wer ist für den Antrag Danjon ein... Kto je za 110? Proti zdržali sa prijaté. 111. Nebolo to prijaté? Rečník hovorí s plnými ústami, neviem mu rozumieť. Kto je, teda pýtal som sa, či podporíme návrh 101, či to urobíme unblock, súhlasíte s tým? Pán Danžan? Áno? Nie. Takže nie, to, neplne nie má to podporu, nemôžeme takto postupovať. 110 ešte raz, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. 111, kto je za? Proti zdržali sa prijaté. 112 za. Proti zdržali sa prijaté. 113 za. Proti zdržali sa prijaté. 116 za proti, zdržali sa, prijaté. 117 za, proti, zdržali sa, prijaté. 118 za, proti, zdržali sa, prijaté. Mohli sme to kľudne robiť aj en blanc. Pri každom návrhu vlastne ste hlasovali rovnako. Ale nevadí. Máme predsa čas. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz prejdeme k návrhu 132. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. 113 za, proti 133. opravuje sa predseda. 133. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 134. Prvá časť, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za. S ústnym pozmeňujúcim návrhom socialistov. 134 za. Proti. Myslím, že to je prijaté, ale musíme si to overiť. Končím hlasovanie. EKR má jedného navyše. Pýtal som sa. Dann steckt das bitte fest. Die Jetzt hat hier gerade angefragt, ob sieben korrekt sei. Pýtal som sa, či čísla sedia predsa. Koľko má EKR? Je to niekde v štatistikách? Či to má sekretariát. 7, ale máme tu jedného navyše. V poriadku. Teraz už to sedí. Takže končím hlasovanie. Zamietnuté 30 proti 30. 135, to je už pokryté, 136, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 2, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Overme si. Končím hlasovanie. Prijaté 34 proti 23. Teraz kompromis 3, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 153, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 158, kto je za, proti, overme si, Končím hlasovanie. 26.35 zamietnuté. 159 za, proti, Zdrželi sa zamietnuté. Kompromis 4 za, proti, Zdrželi sa prijaté. 119. Druhá časť, kto je za, to je proti, zdržali sa prijaté. Teraz čo ide? loch Wheeler, to je dodatok, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 168 za proti zdržali sa zamietnuté druhá časť kto je za proti zdržali sa zamietnuté kompromis 5 kto je za proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 180 za, proti, zdržali sa, prijaté. Končím hlasovanie. Či nie? Ešte nám tu chýbajú ľudia. Teraz končím hlasovanie. Prijaté. 34,29. Teraz 173, druhá časť, kto je za, kto je proti. Zdržali sa zamietnuté. Kompromis 6, kto je za, kto je proti. Zdržali sa prijaté. 187, kto je za, kto je proti Držali sa? Gratulujem, pán Kovače. Stosemdesiatdeväť za. Proti? Zdržali sa? Overme si to. Končím hlasovanie. 23 39 zamietnuté. Čo ide teraz? Ktorý má ísť ďalej? Takže ideme na kompromis 7. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. 193. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 194 za. Proti? Zdržali sa? Prijaté. 195 za. Proti? Zdržali sa? Overme si. Končím hlasovanie. 26 34 zamietnuté. Sto za, proti, zdržali sa prijaté. 197 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 199 za, proti, zdržali sa overme. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Teraz prejdeme k 201, druhá časť. Kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 202 za. Máme si overiť 201, takže overme si ju. Končím hlasovanie. 34,28 prijaté. 202 za. Proti zdržali sa prijaté. 203 za. Proti zdržali sa prijaté. Prejdeme teraz na návrh. 207, kto je za, kto je proti, zdržali sa, po, zamietnuté. Kompromis 8, kto je za, proti zdržali sa prijaté, kompromis 9, za, proti zdržali sa prijaté, návrh 250, kto je za, proti zdržali sa, overme si, 250, áno. Končím hlasovanie. 44 k 18 prijaté. Teraz kompromis 10, kto je za, proti zdržali sa prijaté, kompromis 11 za, Dvestopäťka. Kto je za? to je proti? Kompromis sám o sebe. Elektronické hlasovanie. 205. Končím hlasovanie zamietnuté. 25-37 kompromis 11 za, proti zdržali sa prijaté. 259 druhá časť za, proti zdržali sa zamietnuté. Končím hlasovanie. Ešte raz. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. 32.27. Prijaté. Teraz prejdeme k 264. Kto je za? Kto je proti? zdržali sa, overme. Končím hlasovanie. 33-22 prijaté. 265 za, proti, zdržali sa, overme si. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 267 za, proti, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa, prijaté. 281 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 13 za, proti zdržali sa prijaté. Kompromis 14 za, proti zdržali sa prijaté. Návrh 295 za, proti zdržali sa zamietnuté. Unblock 295 až po 300. Áno, Takže 295 za, proti, zdržali sa zamietnuté. A 296 ďalej, kto je za, až po 300, kto je za, kto je proti, overme si to. Končím hlasovanie a je to zamietnuté. Kompromis 15. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Návrh 305. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Myslím, že to je prijaté, ale musíme si to overiť. Končím hlasovanie zamietnuté. 26.33. 306 za, proti, zdržali sa, prijaté. 307 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Jan. Otváram hlasovanie. 307. Končím hlasovanie. 27.33 zamietnuté. 308 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 309 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Kompromis 16. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis 17. Kto je za? proti, držali sa, prijaté. Návrh 20 za, proti, držali sa, prijaté. 21 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 22 za, prvá časť, za prvú časť za, proti zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti zdržali sa prijaté. 18 za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz návrh 27, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 28 za, proti, zdržali sa prijaté, ale musíme si to overiť. Končím hlasovanie. 33 26, prijaté. 29 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 30 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 31 za, proti, zdržali sa prijaté. 32 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 33 za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz prejdeme k 36. 36 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 37 za, proti, zdržali sa Zamietnuté. 38 za, proti, zdržali sa, prijaté. 39, prvá časť, kto je za, proti zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti zdržali sa prijaté. 40 za, proti zdržali sa prijaté. 41 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 42 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 43 za, proti, zdržali sa prijatý kompromis 19 za, proti, zdržali sa prijatý pozmúci návrh 49 za, proti, zdržali sa, takže ešte raz 49 za, proti, prijatý 50 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 20 za, proti, zdržali sa prijatý, 57 za, za, proti, kontrola. Die Abstimmung ist geschlossen. Mit 24 zu 35. Takže 24 oči 35 bolo to zamietnuté. Teraz pozmejúci návrh 21 za proti zdržali sa prijatí 69 za proti 69 ešte raz kto je za proti, zdržali sa prijatí. za. Uh, Pardon, kompromis 22. Ja som si bohužiaľ nevšimol, takže kompromis 22, kto je za? Proti zdržali sa prijatí. 72 za. Proti zdržali sa zamietnutí. Hlasovanie je od... ešte nie je ukončené. Musí byť dôležitý pozmeňujúci návrh, pretože každý veľmi dlho rozmýšľa. Die Abstimmung ist geschlossen. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. 75 za. Aha. Takže 73 za. 73 za. Proti. Držali sa zamietnutí. 74 za. Proti zrali sa prijatí. 75 za. Proti zrali sa prijatí. 79 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa zamietnutá. Euro kasa. die kasa. Fünf Euro Mein Gott. Abstimmung ist geschlossen. Hlasovanie je ukončené. 40 hlasov proti, 19 za. Bolo to zamietnuté. Dobre, takže čo teraz nasleduje? Druhá časť je za, proti, zdržali sa. To nebolo úplne jasné, takže treba si to overiť. Abstimmung ist geschlossen. Hlasovanie je ukončené a bolo to prijaté. 80 za, proti, zdržali sa prijatí. 79, myslím, že to si musíme na záver skontrolovať, čo to znamená, ak prvá časť nebola prijatá. Dobre, v to dáva zmysel. Osemdesiat, kto je za? 80 za. Proti. Zdržali sa prijatí. Kompromis 23 za proti, zdržali sa prijatí. Teraz pozmeňujúci návrh 83 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 84 za, proti, zdržali sa kontrola. Myslím, že to ale bolo zamietnuté. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. 85 za, proti zdržali sa prijatí, 86 za, proti zdržali sa prijatí, 87 a 88 za, proti, prijaté. 90 za, proti, to si overíme. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. 91 za. Proti zdržali sa zamietnuté. Kompromis 24 za, proti, zdržali sa prijatý, 98 za, proti, zdržali sa prijatý, Sto tri za, proti kontrola. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. 104 za. Proti. Držali sa. Zamietnutí. No a ja hovorím tie hlasy, sa prihlasia, to bolo zamietnuté teda rád by som chcel upozorniť. 104, to si overíme. Ale ja nebudem už kontrolovať, keď ľudia nebudú hlasovať. Potom to bude zametnuté jednoducho. Ja to ešte raz urobím. To presto nie. Alebo teda, tak to je, že pri normálnych hlasovaniach kolegovia nehlasujú. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A ako som povedal, bolo to zamietnuté. 107, 107 za, proti, držali sa, prijatí. 109 za, proti, zdržali sa, prijatí. 1 za, proti, zdržali sa, prijatí 2 za, proti, zdržali sa, prijatí 3 za, proti, zdržali sa, prijatí 4 za, proti, zdržali sa, zamietnutí 5 za, proti, zdržali sa, prijatí 6 za, proti, zdržali sa, prijatí 7 za, proti, zdržali sa prijatí 8 za, proti, zdržali sa prijatí 9 za, proti, zdržali sa prijatí 10 za, proti, zdržali sa kontrola. Hlasovanie je ukončené a bolo to zamietnuté. 11 za, proti, zdržali sa elektronické hlasovanie, hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené. 29-29, bolo to zamietnuté. 12 za, proti, zdržali sa elektronické hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. 29.31, bolo to zamietnuté. 13 za, proti zdrali sa Prijatý 14 za, proti zdrali sa prijatí 15 za, proti zdrali sa prijatý 16 za, proti, zdržali sa, prijatý. DV 4 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. DV 5 za, DV 5 za, proti, zdržali sa, prijatý. DV 6 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, ale overíme si to. 9,6. Hlasovanie je ukončené. 26.33, bolo to zamietnuté. 98 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 9.11. za, proti, zdržali sa zamietnutí. 9.13. za, proti, zdržali sa zamietnutí. Inta. Inta 2 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Inta 5 za, proti, zdržali sa kontrola. Hlasovanie je ukončené. 25-28 bol to zamietnuté. Inta 6 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. Inta 7 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. Inta 8 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. Takže kontrola Hlasovanie je ukončené. 24-28 bolo to zamietnuté. Inta 9 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. Inta 9. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. Inta 11 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. Inta 12 za. Proti. Zdržali sa. Kontrola. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. Inta 13 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. Inta 14 za. Proti Nezdržali sa. Kontrola. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. 21.35. Bolo to zamietnuté. Kont A za, proti, zdržali sa. Spravodajca, môžete mi povedať, čo je to napísané. Kont D. Kont D, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kont 2 za, proti zdržali sa prijatí. Kont 3 za, Môžeme to, môžeme to hlasovať en blok. Dobre, takže budeme hlasovať. Teraz sme hlasovali kont 3. Takže kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Kont 6. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý konc, konc 7 až do konca. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutí. Pôjdeme teraz ďalej. je kultúra, celá kultúra ako jeden, jedno hlasovanie. Dosť bolo kultúry, zaznievajú hlasy mimo mikrofónu, takže kto je za? Poprosím vás, uklonite sa. Zdá sa, že tu je nejaká otázka. Poprosím vás ešte raz. Takže 22 až 29 eh, s výnimkou týchto 11, 22 a 29. Dobre, budeme hlasovať o všetkých e, článkoch s výnimkou tých, ktoré práve zazneli. 11, 22, 29, kto je za, kto je proti. Zdržali sa A Teraz ideme na 11. Kto je za? Proti? Zamietnuté. 22. Ešte ste sa neviadrili k 22? 29. Za kto je za 29? Nejako to schovávate, takže ešte raz, kto je proti? Schválené. Ideme teraz na pozmenujúce návrhy od AVKO. Sú všetky zamietnuté. nemôžu teda byť schválené. Dobre, takže poďme teraz na, na AVKO. Ideme na AVKO. AVKO 4, kto je za? takže ešte raz. AVKO 4, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Otváram elektronické hlasovanie. Ukončujem elektronické hlasovanie s 22 proti 34 je to zamietnuté. A v kopeč, kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. A v 10 za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté ako 14 za, proti, zdržali sa schválené. Avko 15 za, proti, zdržali sa schválené. Dobre, dostávame sa teraz Dostávame sa k elektronickému záverečnému hlasovaniu. Prosím, hlasujte. Takže, pardon, ešte vám raz otvorím. Ukončujem hlasovanie. Správa bola schválená 48 hlasmi za, 8 proti a 4 sa zdržali. Gratulujem, pán spravodajca.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 ktoré organizujeme spoločne s Výborom pre ústavnoprávne záležitosti k téme spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. A budeme diskutovať o potenciáli, ktorý ešte nebol naplno využitý a ktorý vyplýva z možností, ktoré nám poskytuje Lisabonská zmluva. Pozvali sme si celý rad expertov, ktorí nám, ktorí nám poskytnú informácie o tejto téme tak aby spravodajca mohol využiť eh, vlastne ovocie ich skúseností vo svojej správe. Rád by som teda vyzval pani Špinelli, aby povedala pár úvodných slov, tak aby sme teda potom mohli začať neskôr so samotným vypočutím. Pani Spinelli, nech sa páči. Budem hovoriť po taliansky, pretože Tlmočenie je vždy jasnejšie, jednoznačnejšie. Takže názory, ktoré sú tu všeobecne rozšírené a prieskumy verejnej mienky e, sa zdá, že veľmi pozitívne vydajú Junckerov rozhodnutie a je zrejme, že Európska únia musí zrýchliť svoje aktivity a využiť naplno potenciál, ktorý jej poskytujú zmluvy a to vďaka e, vyššiemu využívaniu nových kapacít, nových rozhodujúcich procesov a väčšinového hlasovania. Zahraničná politika a obranná politika e, sa stávajú stále kľúčovejším prvkom v diskusiách e, ľudí, ktorých zaujíma budúcnosť Európy alebo prípadná európska federalizácia. A treba si uvedomiť, že z toho, čo pôvodne bolo len hospodárske združenie, sa rodí niečo celkom nové. Chaos a boj proti terorizmu charakterizovali obdobie po konci studenej vojny a podľa môjho názoru e, to všetko si vyžaduje, aby sme naplno prehodnotili ciele, ktoré sme si vytýčili a je dôležité ich opätovne zacieliť. Musíme si uvedomiť, že um, zmena e, pôsobenia NATO vysoký počet zlyhávajúcich štátov, ktoré tu zostali vlastne po rozpade štruktúr, ktoré tu boli počas celej studenej vojny. To všetko je dôsledok tohoto nového obdobia a my jednoducho ich nemôžeme si dovoliť nechať mimo e, našich výpočtov, mimo našich kalkulácií a budovanie našej vízii je zrejme, že sú nevyhnutné pre zadefinovanie našich aliancií, našich e, budúcich e, aktivít a to, čo sa udialo napríklad na Ukrajine, je dobrým symbolom týchto nových problémov. Ani európske štáty, ani Európska únia nemajú konštruktívnu politiku voči Rusku, práve preto, že máme veľmi opačné záujmy. Zdá sa, že tu je akýsi dlhodobý deficit v pozadí um, našich aktivít na zahraničnom poli. Prejavuje sa to ale aj vo vnútorných rozmeroch, napríklad počas gréckej krízy vonkajšia politika trpí. Trpí nedostatkom akejsi e, demokratickej vierohodnosti. A musíme si uvedomiť, že ten, kto bojuje za väčšie zjednocovanie, e, má väčšinou tendenciu ignorovať demokratickú legitimitu. Možno e, to nie je priamo téma, ktoré sa budú venovať naši rečníci, ale rada by som, rada by som vedela, čo si o nej budú myslieť najmä ak, ako konať aj v súlade s národnými ústavami, ale aj s európskymi zmluvami. E, vieme, že to konkrétne hovorí článok 21, ktorý hovorí, že základné ľudské práva a boj za slobodu musia byť hlavným pilierom našej spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Um, chýba nám tu niečo podobné ako článok 11 v talianskej e, ústave, ktorý odmieta vojnu a ktorý e, umožňuje bojovať a chrániť suverenitu len vtedy, ak zároveň chránime aj spravodlivosť a ľudskú dôstojnosť. Takmer všetky národné ústavy majú zavedené parlamentné veľmi zásadné kontroly eh, pri výbere medzi vstupom do vojny a uzatváraním mieru. Možno Francúzsko je výnimkou, ale eh, treba si uvedomiť, že Európska únia, eh, to, čo tvoria keby našu ústavu alebo ústovné právo e, nie presne definuje vlastne, ako konať vo vojne, ako sa vyhýbať vojnám, ako e, vlastne rozhodovať v etických hodnotách. A treba si uvedomiť, že vystúpenia, e, pardon, teda vyústenia rôznych humanitárnych kríz častokrát spochybňujú základné štruktúry eh, demokracie. Musíme si uvedomiť, že humanitárne krízy eh, narazili na neschopnosť Európskej únie postaviť sa im a diskreditujú jej obraz v zahraničí. Mali by sme naozaj pozorne zvážiť, ako chceme konať ďalej. A preto sa pýtam, či spoločná eh, obrana a hlasovanie väčšinovým systémom nie sú riziko bez toho, aby sme mali vládu a parlament, ktorý by kontroloval, overoval a zároveň zabezpečoval implementáciu tých následných rozhodnutí, ktoré s tým súvisia. Podľa môjho názoru aj naša neschopnosť vyriešiť grécku krízu je jednoznačným príkladom takéhoto absencie štruktúr. Zároveň eh, tá vízia Spinelliho a De Gasperiho, ktorá je v článku 38, ehm, tak tá hovorí, že je nemožné eh, vytvoriť eh, obradnú komunitu bez toho, aby bola okamžite eh, integrovaná. A to nie systémom krok za krokom, ale musí to byť systém demokratického spoločenstva, ktorý má jednoznačný parlamentno-exekutívny kontrolný systém. To sú moje osobné názory, čo som práve predniesla tie nezohľadňujú alebo nereflektujú e, pohľad e, predsedníctva výboru AFKO, ale chcela som e, pri tejto príležitosti možno vyjadriť svoj názor a postoj k týmto témam. A teraz som naozaj veľmi rada, že môžem odovzdať možno ešte neviem, že kto bude dávať slovo hosťom. Pán Brok hovorí, že je lenivá osoba. Pani Spinelli sa priznáva, že tiež, takže Máme teraz vypočutie, ktoré bude trvať 20 e, minút, alebo 20 minút bude venovaných každému rečníkovi a potom prejdeme, 20 teda minút bude venovaných dvom rečníkom, pardon, a potom prejdeme k diskusii. Takže prvý panel sa bude zamerať na zameriavať na spôsoby, ako sa vysporiadať s inštitucionálnymi otázkami v zahraničnej politike Európskeho spoločenstva, tým, že budeme využívať existujúci potenciál Lisabonskej zmluvy. Druhý panel, to bude tých e, ďalších 10 minút, sa bude zameriavať na inštitučné a strategické dopady, ktoré vyplývajú zo spoločnej obrannej politiky. Pevne verím, že toto vypočutie, ktoré máme dnes organizované, nám napomôže v našej práci analyzovať existujúci potenciál Lisabonskej zmluvy. Rada by som všetkým expertom pripomenula, že ich prezentácie by mali byť obmedzené na maximum 10 minút. A rada by som vás poprosila, aby ste rešpektovali tento časový limit, tak aby sme, aby sme umožnili adekvátny čas, aby sme vytvorili adekvátny čas pre diskusiu eh, prítomných poslancov. Tak, dávam teraz slovo pánovi e, pánosovi Kutrakosovi. Ďakujem pekne. Pokúsim sa zamerať na tri témy. Tou prvou je proces rozhodovania. Lisabonská zmluva ustanovuje, že E, že prevláda systém jednohlasného rozhodovania v článku 31, ale sú tu isté výnimky v istých prípadoch. Napríklad rozhodnutia rady môžu byť schválené aj kvalifikovanou väčšinou a hlasovaním, ak to súvisí s iným opatrením, ktoré už bolo schválené jednohlasne. E, máme tu napríklad ustanovenia pre vyzičovanie osobitných spolnomocnencov a zástupcov, um, systém tzv. konštruktívnej, abs, uh, konštruktívneho zdržania sa E, sú tu jasne vytýčené oblasti, kde rada koná jednohlasne a kde môže rozhodovať kvalifikovanou väčšinou. Tieto ustanovenia hovoria, že v prípade niektorých výnimočných prípadov Lisabonská zmluva umožňuje, aby rada konala pri e, väčši- alebo systému väčšinového hlasovania, ale sú tu tri body, ktoré by som v tomto rád predniesol. Prvým je, že je to čisto na členské štáty, aby sa rozhodli, či a ako e, budú konať takýmto spôsobom a v ktorých oblastiach. Takže kým právne tu je táto možnosť poskytnutá, tak v praxi je to pre všetky členské štáty, ktoré musia umožniť takéto konanie. Po druhé, je tu takýto široko zdieľaný názor, že väčšie hlasovanie kvalifikovanou väčšinou umožní účinnejšie konať to treba veľmi pozorne zvážiť, najmä z oči voči tomu, čo by to znamenalo a ako by to ovplyvnilo um, širšiu a diverznejšiu uh, úniu. Či by to napríklad znamenalo slabšiu a menej kvalifikovanú odozvu. Aké by boli takéto kroky a rozhodnutia, ktoré by neboli podporené všetkými členskými štátmi po tretie, e, keďže spoločná bezpečnostná politika sa týka tzv. vysokej politiky a vyvíja sa najpredovšetkým na báze kultúry spolupráce, tak význam procedurálneho práva nesmieme preceniť je tu akýsi vnútorný limit, akým spôsobom môžeme prispieť k tomuto systému. Môžu napomôcť účinnú akciu, ale nemôžu nahradiť vlastne absenciu e- silných politík, ktoré sú stále predmetom národnej suverenity. A druhá téma, ktorú by som chcel povedať, súvisí s flexibilitou. Jedna z tých inovácií, ktorú priniesla Lisabonská zmluva, boli presné pravidlá ohľadom flexibility a tie nadobúdajú rôzne podoby ako majú posilňovať spoluprácu, ako majú členské štáty konať a vystupovať v mene únie a trvalá štrukturovaná spolupráca. Pre všetky tieto e, zložité ustanovenia E, až do posiaľ sme sa týchto pravidel veľmi nedržali. A tu by som predniesol tri poznámky k tomuto. Poprvé, e, hoci sú veľmi zložité, tak tieto pravidlá e, sú charakterizované s tým stupňom akejsi vágnosti. A dalo by sa povedať, že toto by znamenalo, že sú možno účinnejšie, aby sa nemohli opierať inštitúcie po druhé, táto charakteristika lisabonských pravidiel a možnosti flexibility naznačuje, že oni len vytyčujú široké parametre alebo mantinely, v rámci ktorých členské štáty a únia môžu rozhodnúť, ako budú konať, akým tempom a ktorým smerom. Po tretie, je tu istá miera flexibility, ktorá vyplýva z bežnej praxe pri e, presadzovaní spoločnej bezpečnosti zahraničnej politiky a pri presadzovaní spoločných záujmov. Ale je veľmi zaujímavé, že členské štáty nevyužili možnosť, aby využili Lisabonské ustanovenia tam, kde by to viedlo k reálnym dopadom na zahraničnú politiku. A teraz napríklad hovorím o obranných kapacitách a spolupráci pri zbrojení. Lisabonské pravidlá o flexibilite majú niečo spoločné s pravidlami o rozhodovaní ale spoliehajú sa na politickú vôľu členských štátov, aby dokázali naplno využiť svoj potenciál. A v tejto téme vysokej politiky je tu akýsi vnútorný limit, čo takéto pravidla dokážu dosiahnuť. Lisabonská zmluva je napísaná tak, aby to ponechávala na členské štáty, ktoré sa rozhodujú, akým tempom a akým smerom sa má ubrať naša spoločná bezpečnostná a zahraničná politika úloha tejto politiky vytvára priestor preto, aby to členské štáty mohli využívať, ako oni považujú za vhodné. Inými slovami, že to nie sú tie odlišné eh, pravidlá, eh, ktoré by bránili Európskej únii presadzovať SBZP. Eh, tretia a záverečná téma, ktorej by som sa rád venoval, je otázka alebo potreba vytýčenia rozsahu našej spoločnej bezpečnostnej zahraničnej politiky. Um, Lisabonská zmluva sa, zmluva sa SBZP dotýka tak pomerne ambivalentne. Na jednej strane je integrovaná v rámci širokého širokej pôsobnosti SVČ. E, máme tu napríklad systém spoločných princípov a zásad, ktoré pokrývajú všetko, čo Európska únia vo svete robí. Lisabonská zmluva vytyčuje základný rámec toho, čo je zvážiteľné alebo čo je presaditeľné v rámci odlišných právnych systémov. A potom je tu systém akési oddelenosti, ehm, keďže sme videli, že tento samostatný pilier bol z tohoto systému vyčlenený. Takže je tu priestor pre ďalšiu a hlbšiu integráciu. No na druhej strane tie pravidlá SPZP sú stále odlišné. Táto legislatíva je výnimočná, pretože má samostatný systém pravidiel a postupov. Tam hovorí článok 74. Európska eh, kompetencia je vlastne ponímaná alebo vytýčená iným spôsobom ako jej ostatná kompetencia právomoci. Eh, úloha komisie a parlamentu je znížená judikatúra je vylúčená úplne Európskeho súdneho dvora a treba povedať, že e, rozhodnutia vlastne presadzujú e, dominantným spôsobom členské štáty. Takže takáto ambivalentná pozícia znamená, že legislatíva okolo SBZP je stále výrazne odlišná od ostatných politik Európskeho spoločenstva. A odlišná pozícia tohto SBZP v rámci ústavnoprávneho poriadku je ešte ďalej zakotvená e, článkom 40 ktorý hovorí, že implementácia ani spoločnej bezpečnosti zahraničnej politiky alebo iných vonkajších politik nesmie ovplyvniť postupy a pravidlá, ktoré, sa navza- ktoré navzájom upravujú systém fungovania. Takýmto spôsobom sa vlastne len posilňuje a počerkuje osobitný charakter zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Musíme si uvedomiť, že ambivalentný charakter má aj zásadné presahy Otázka znie, či špecifické aktivity by mali spadať do rozsahu SBSP. E, je to nevyhnutné práve preto, aby sme takýmto spôsobom konali na, celom, na základe celého radu rôznych podnetov. Ide o to, aký je právny základ, aký je vstup, či je to komisia, rada, parlament, um, aká je procedúra, existencia judikatúry súdneho dvora a potom um, existencia prípadných právnych povinností, ktoré preberá štát je dôležité, že parlament si dobre uvedomuje tieto svoje právomoci, najmä v súvislosti e, s prebiehajúcimi spormi. Je to napríklad téma Smart Sanctions alebo um, napadnutie toho, e, tej zmluvy o, o, o doprave medzi Európskou úniou a Mauriciom alebo prípadne napadnutie rozhodnutia rady v prípade EU Tanzania. Takže v tomto smere presadzovanie štandardných postupov bolo zložitejšie na základe Lisabonských zmluv, pretože e, že vidíme, že tie limity, ktoré sú vytýčené, sa veľmi ťažko vlastne narúšajú a e, je zrejme, že musí byť akýsi inherentný limit toho, čo opatrenia v rámci bezpečnosti hranečnej politiky môžu dosahovať. Je to konec koncov aj to, čo sa píše v článku 21 zmluvy o fungovaní Európskeho spoločenstva. Môže to pokrývať oblasti, kde nemáme iné vonkajšie kompetencie. Ale existujúci právny rámec robí definíciu tohoto limitu pomerne zložitým procesom. Na druhej strane spoliehať sa na vyššiu interakciu medzi odlišnými politikami tak, aby sme um, dokázali um, správne definovať, ako sú nastavené aktivity vonkajšej zraničnej politiky, najmä voči ostatným politikám, je veľmi zložité, lebo to marginalizuje tú unikátnu povahu aktivít SSCP, eh, SBTP eh, voči ostatným politikám. Ale nájdenie takéto rovnováhy eh, je, nie je žiadnym jednoduchým procesom. A je to akási sada presahujúcich sa cieľov e, v rámci zmluv, ktoré v kontexte interagujúcich politík e, komplikujú celú tú situáciu. Ale to právne nevyhnutné, pretože je tu hrozba pre európske inštitúcie. To hrozbou je, že sa môžeme e, dostať do nekonečných medziinstitucionálnych konfliktov a budeme venovať veľký čas a energiu tomu, že sa budeme snažiť definovať rozsah spoločnej bezpečnej zahraničnej politiky takým spôsobom, aby sme najlepšie využili jej potenciál, a to z pohľadu každej inštitúcie a to nebude slúžiť nášmu cieľu mať účinnú a efektívnu zahraničnú politiku. A aby sme sa vrátili aj k tomu, čo hovorí názov tejto diskusie, a síce odomknúť plný potenciál Lisabonskej zmluvy v systéme spoločnej bezpečnostnej a zahraničnej politiky a práve tu je úzká spolupráca jednotlivých inštitúcií kľúčom. Ďakujem pekne. Uh, thank you very... Ďakujem pekne. Vážení poslanci, poslankyne, je mi veľkou cťou, že môžem diskutovať o tejto téme dnes pred vami. Rád by som predstavil zistenia štúdie, ktorú som robil s kolegyňou, a ktorá hovorí o prehodnotení prvých 5 rokov pôsobenia um, funkcie vysokého e, splnomocnenca zástupcu Európskeho spoločenstva pre zahraničnú politiku a pozerali sme sa na viaceré aspekty, jednak zvýšenie visibility a počerknutie koherencie našej bezpečnostnej a zahraničnej politiky, tak aby Európska únia mala jednotný hlas najmä eh, v podobe tzv. dvojakej funkcie vysokého eh, zástupcu. Naším eh, cieľom bolo vlastne nadviazať na niektoré kvalitatívne štúdie, ktoré boli vykonané v tejto téme a využiť akýsi kvantitatívny prístup tým, že budeme analyzovať ehm, tie oficiálne stanoviska, ktoré poskytuje vysoká zástupkynia v rámci bezpečnostnej zahraničnej politiky, pretože ona predstavuje oficiálnu pozíciu alebo vyjadruje oficiálnu pozíciu Európskeho spoločenstva eh, v mene únie alebo v mene členských štátov. A to, hoci to je len časť tohoto príbehu bezpečnostnej zahraničnej politiky, tak eh, analýza týchto vyjadrení nám umožní vlastne posúdiť, kde bolo zameranie vysokej zastupkyne, ako koordinuje svoje aktivity s inými aktérmi v EÚ a zároveň ako koná najmä vizavi eh, väčšej miery viditeľnosti voči predchádzajúcemu systému, pred, predchádzajúcemu systému rotujúcich predsedníctiev. Predpravil som si aj niektoré slajdy. Vieme, že tie obrazovky sú malé, ale všetci ste mali dostať do rúk kópiu mojej prezentácie. Takže ako som už hovoril, pokúsim sa zamerať na tieto dva body. Jedným je viditeľnosť a druhým je koherencia. Začneme to viditeľnosťou. Keď sa pozriete na ten tretí obrázok, tak uvidíte, naše celkové hodnotenie a posúdenie tých čísel a vystúpení, ktoré vysoká zastupkynia dávala, poskytovala v mene Európskeho spoločenstva. Ten prvý pohľad je pomerne pozitívny. Môžete vidieť, že počet vyjadrení sa výrazne navýšil, najmä v porovnaní s predchádzajúcim systémom alebo s posledným rotujúcim predsedníctvom a zároveň aj počas posledných rokov navýšený bol v rokoch 2010 a ustalilo sa to vlastne na zhruba 400 vyjadrení zhruba priemerne denne. A čo je možno ešte oveľa zaujímavejšie, vidíte tu aj rastúci, rastúcu dôveru členských štátov voči funkcii eh, vysokej zástupkyne Um, a tu sú tu akési dva typy vyjadrení. Na jednej strane sú to vyjadrenia, ktoré dáva vysoká zástupkynia priamo a na druhej strane sú to vyjadrenia v mene Európskeho spoločenstva, kde vidíme, že prebieha dlhší konzultačný proces. Keď sa pozriete na čísla z roku 2009, tak to posledné predsedníctvo, posledné predsedníctvo dávalo zhruba iba 50% svojich vyjadrení, keď sa vyjadrovali v mene únie, takže naozaj po dlhom konzultačnom procese to prebiehalo toto číslo kleslo dnes na zhruba 22 v roku 2015 a sú odlišné spôsoby, ako to vnímať. Náš výklad je taký, že to preukazuje väčšiu ochotu e, členských štátov a poskytovať vysokému, vysokej zastupkyni väčšiu a nezávislejšiu rolu pri poskytovaní týchto stanovísk v mene Európskeho spoločenstva. Teraz, e, čo vysoká zástupkynia, ehm, alebo teda v akým témam venovala tieto svoje vyjadrenia. Keď prejdete na štvrtý e, obrázok, tak sme robili kvantitatívnu analýzu a skúmali sme, aké boli geografické a politické ehm, oblasti, ktorým sa venovala týchto 1700 e, stanoviskám, ktoré sme analyzovali a porovnám tých ehm, hlavných 5 kategórií za posledné 4 roky. A keď si spomeniete, aké boli politické priority Catherine Ashton, ktorá bola vysokou zástupkyňou, oni boli najmä susedská politika, budovanie ESVČ a strategické partnerstva. No a tu môžete vidieť, že tu je jednoznačná reflexia um, toho, ako sa vysoká zástupkynia venuje susedskej politike um, snažila sa venovať témam krízy ktorým Európska únia čelila. A tiež tu je vidieť, že vysoká zastupkynia bola veľmi aktívna v téme Sýrie, a to ešte predtým, ako Sýria sa stala tou hlavnou témou v rokoch 2011 a 2000, až 2013. Je zrejme, že vysoká zástupkynia mohla konať priamo pri jednotlivých krízach, ktoré prepukli v susedstve. A vlastne tie vyjadrenia k ostatným regiónom, subsahárskému regiónu a ďalším vlastne tvoria 70 eh, jeho celkového objemu vyjadrení. Keď sa ale pozriete hĺbšie do týchto eh, vyjadrení a stanovísk, tak vidíme, že tam je najprv niekoľko zrejmých deficitov, ktoré sú premnejšie stále prítomné v eh, SBZP. Jednak je to takmer úplný nedostatok vyjadrení alebo absencia vyjadrenia priamých iniciatív k téme strategických partnerov. Um, nenájdete napríklad na zozname USA v tých top 10 témach, nenájdete tam ani Rusko. Na tomto zozname Čína eh, sa objavuje v roku 2014, ale to je pre mňa stále iba okrajová téma, takže je tu nedostatok angažovania sa v tých najdôležitejších strategických témach. A to je oveľa aj zrejmejšie, keď sa pozriete na tie samotné vyjadrenia. Pozrite sa napríklad na tému Sýrie, ktorá samozrejme pomerne dominuje poslednom čase. Ako vidíte, počas posledných rokov e, tu bolo veľa vyjadrení od vysokej zástupkyne k Sýrii, ale väčšina z nich bola vágnych, e, ne, nemali, alebo nerotýkali sa priamých víziev, ale teraz, keď sa dostáva otázka o vysokej alebo citlivej politiky, tak vysoká zástupkynia nevyjadrila e, vlastne svoje, alebo sa nevyjadrila pri stretnutí e, s ministrom zahraničných vecí Ruska, ktoré prebehlo včera. Nemali sme tu vyjadrenie predtým, napriek tomu, že tam bolo e, spoločné vyhlásenie troch najväčších členských štátov e, k tejto téme a k ruskému angažovaniu sa v Sýrii z 3. oktobra, takže je zrejme, že ten priestor, ktoré jej členské štáty ponechali, ona nevyužíva, neangažuje sa v týchto vysokostrategických témach. To pre mňa, keď sa pozriete aj na otázku viditeľnosti, jasne poukazuje na to, že ESVČ a zároveň vysoká zastupkynia vytvorili akúsi inštitučnú kapacitu a ten systém, ako reagovať rýchlo pri inštitucionálnych otázkach, ale e, boja sa zapojiť do takých vysokostrategických tém a chýba im priama podpora od členských štátov, aby dokázali konať proaktívne v témach ako napríklad e, ruské aktivity v Sýrii. To ma teraz privádza k môjmu druhému bodu. A síce otázka súladu. Samozrejme, jeden z tých hlavných cieľov Lisabonskej zmluvy bolo akési poskytnutie dvojaké role vysokej zástupkyni, a aby mala bezpečnostnú a zahraničnú politiku a zároveň vonkajšiu politiku pri silnejšom prepojení a silnejšom nasadení Európskej komisie. Tu pre nás to hodnotenie je ešte tak povediať ešte trošku vágnejšie, než som osobne očakával dopredu. Keď sa pozrite na piatý obrázok, eh, pozerali sme sa, že koľko z týchto vyjadrení vysoká zástupkynia robila spoločne s ostatnými komisármi. No a keď sa pozrite na tie témy, ku ktorým sa vyjadrovala, humanitárne témy, otázky susedskej politiky, častokrát obchodné otázky, to všetko sú témy, kde, je, kde sú aj iní komisári veľmi aktívni a mal, mal by tu byť priestor pre spoločné vyjadrenia s ostatnými komisármi. Ale ako môžete vidieť, počas rokov 2011 až 2014 bol tu kontinuálny podiel e, takýchto vyjadrení iba pod 10 A najmä v téme Ukrajiny tu bolo nedostatok komunikácie, napríklad v prípade asociačnej dohody na strane komisie alebo k otázke európskej susedskej politiky. No a tu dobrou správou je to, že vidíme isté zlepšenie v tejto oblasti. Pozrali sme sa napríklad aj na e, prítomnosť vysokej zástupkyne na stretnutí kolegia komisárov, a kým Catherine Ashton mala menej ako 50% účasť počas celého mandátu a iba 20% v roku 2014, tak prítomnosť pani Mogherini je viac ako 60% alebo až 60% a ako aj ostatní podpredsedovia a tu naozaj môžete vidieť e, vyšší nárast jej vyjadrení, ktoré ona vyjadruje spolu s ostatnými komisármi. To je dobrá správa, ale stále je tu priestor pre ďalšie zlepšenie. E, druhá vec, pozerali sme sa aj na otázku koherencie. E, otázka znela, či sa to priamo aj pretavuje do konkrétnych politík a či tu boli konkrétne iniciatívy e, zo strany vysokej e, zástupkyne a ostatných aktérov. Určite veľmi dobre viete, že Lisabonská zmluva dala vysokej zástupkyni právo iniciatívneho konania v rámci bezpečnostnej a zahraničnej politiky a zároveň je tu je možnosť, aby predkladala návrhy e, s podporou Európskej komisie. No a tu keď sa pozriete na, našich, na šiestý obrázok, tak dobrou správou je, že počet návrhov alebo rozhodnutí v rámci SBZP, ktoré boli prijaté na základe vysokej zástupkyne, tak tento počet je pomerne vysoký, ale stále to nedosahuje tu vlastne e, ten štandard, ktorý má e, priemer komisie, vlastne keďže komisia má monopol na predkladanie legislatívnych návrhov, ale je to na dobrej ceste, pretože hovoríme o SBZP rozhodnutiach, aspoň pokiaľ som ja mohol nájsť, nebol tu žiaden priamy spoločný návrh zo strany Vysokej zástupkynia komisie. No jediný spoločný návrh um, Vysokej zástupkynia komisie, e, ktorý sa týkal SBZP, bol ten, ktorý sa týkal sankcií a pre ten článok 215 e, aj vyžaduje takýto spoločný ehm, postoj alebo spoločný návrh. Takže tu vidíme priestor pre lepšie využívanie potenciálu, ktorý nám dáva Lisabonská zmluva. A ešte posledný bod, ktorý potom bude nadväzovať, alebo na ktorý môžu nadviazať ďalší dvaja kolegovia, e, kde je súlad veľmi dôležitý a kde vysoká zástupkynia vlastne mala e, úlohu byť hlasom SBZP v rámci e, nášho rámca zahraničnej bezpečnostnej politiky a tu sme analyzovali ten jednoznačný nedostatok súladu ktorý bol pomerne viditeľný. V tých 1700 vyjadreniach, ktoré sme analyzovali, iba dve sa priamo týkali samotnej SBZP a aj našich misií a to boli obvedenia e, z korupcie v prípade EULEX v Kosove a neboli tam žiadne pozitívne vyjadrenia v rámci SBZP operácií z tej celej skupiny vyjadrení a aj v prípade vyjadrení, ktoré sa týkali krízy, kde bola Európska únia prítomná ako bezpečnostný aktér, ako napríklad v prípade Mali, tak to boli len veľmi také, také e, občasné odkazy alebo veľmi striedme odkazy, e, ktoré iba hovorili o tom, že tam nasadzujeme jednotky. A tu je jednoznačný priestor pre prepojenie aktivít SBZP s konkrétnymi operáciami bezpečnostnej zahraničnej politiky. Aby som to teda sumarizoval, naša analýza nám ukazuje, že tu je priestor pre zlepšenie, pre navýšenie týchto dvoch cieľov viditeľnosti a koherencie SBZP a som presvedčený, že inštitucionálny rámec je prítomný, je vytvorený, aby sme ho mohli využiť, ale je tu väčšia potreba využívať e, tieto kapacity a možnosti, ktoré tu v praxi máme, tak na strane členských štátov, aby členské štáty dali vysoké zastupy zastupkyni podporu, aby mohla konať proaktívnejšie eh, v týchto eh, zásadných témach. A potom si myslím, že aj, aj snaha pre vytvorenie európskej globálnej stratégie môže byť východiskom preto, aby vysoká zastupkynia mala proaktívnejší mandát. No a na druhej strane je toto prepojenie medzi vysokou zastupkyňou a ESVČ a komisiou. Ten sa mi zdá eh, byť pri súčasnej komisii na lepšej ceste ako počas posledného obdobia, ale je to stále priestor pre ďalšie zlepšovanie. No a pevne verím, že pre, v rámci hodnotenia ESVČ, ktoré prebehne koncom tohoto roka, e, bude dobrou príležitosťou pre to, aby sa tieto inštitúcie priblížili a aby sme dokázali vlastne koherentnejšie konať v rámci e, európskych politík zameraných na bezpečnosť a obranu. Ďakujem pekne. Thank you, uh, Mr. Uh, Ďakujeme pekne. Teraz druhý panel. Slovo dostane profesor Silvestri, vedecký poradca na Inštitúte pre medzinárodné záležitosti v Taliansku. Nech sa páči. Ďakujem pekne. No to, aby som začal, neviem, či mám to po anglicky robiť, alebo nie. Shorter. Uh, the, um, aj... Budem stručnejší asi v angličtine, takže musíme si uvedomiť, že európska obrana nezaznamenala nejaký veľký pokrok a že Lisabonská zmluva nevyriešila problém vytvárania obrany v Európe. Možno vyriešila problém medzi kompetenciami, medzi členskými štátmi, komisiou a tak ďalej, ale vlastne ani v tom sa nejako neprejavila ako úspešná podľa môjho názoru. Áno, tá perspektíva nejakej, nejakého nového dokumentu globálnej stratégii, ktorú vyprodukovala pani vysoká predstaviteľka a možno do, konsekvencie, ktoré s tým súvisia, otvoria možno novú možnosť pre politickú diskusiu na, európske, na úrovni európskej dobra, obrany a bezpečnosti, ale sme nejako veľmi vzdialení ešte od toho, aby sme tu mali nejaký európsky mm, vojenský nástroj, ktorý by bol schopný. Tá, ten príbeh vlastne e, tej jednotky e, vojenskej, ten všetci dobre poznáme. Myslím si, že je ťažké v súčasnosti myslieť v nejakom kontexte európskej armády. Je to ešte stále to je alternatíva, teda, ktorú vidíme v NATE, ktorá je e, schodnejšia, pravdepodobne aj efektívnejšia, teda pokým Američania budú aj naďalej prispievať e, tak takej miere ako doteraz. A však, ak sa však americká, americký prístup zmení, tak veľa vecí sa zmení. Pokým je však americká politika taká, aká je, tak tá alternatíva NATO je vlastne schodnejšia pre národné armády v Európe ako tá európska alternatíva a poskytuje vlastne tú ilúziu udržateľnosti miery nejakej národnej zvrchovanosti. kde teda sa dá urobiť nejaký pokrok. A že či to je v kontexte priemyselnej politiky, technológie, pokiaľ ide a výskumu, pokiaľ teda ide o obranu. Materiály sú dôležité pre každú stratégiu a sú dôležité pre budúcnosť európskej armády rovnako Akákoľvek vojenská stratégia je vlastne takou kombináciou využívania ľudí a materiálu, rovnako ako aj tých cieľov politických. Takže tá myšlienka za tým, alebo myšlienka pôvodná členských štátov bola, ak sa nemýlim, že táto politika, tá industriálno-technologicko-výskumná politika pre obranu by mala zostať na úrovni národnej, respektíve malo by to byť manažované prostredníctvom multilaterálnych, neintegrovaných inštitúcií. Takže bol tu pokus zo strany komisie až do roku 1996 snažiť sa uchopiť mm, kontrolu nad týmito politikami, ale zlyhalo to. A členský štát e, vlastne ako taký sa snaží vytvoriť viaceré štruktúry. Máme tu západoeurópsku zbrojnú skupinu, alebo neskôr OKAR, alebo dokonca ten, tá štruktúra listu záujmu. Takže bolo tu viacero takýchto krokov, ktoré tu boli v minulosti, ktoré vlastne sa snažili identifikovať priemyselnú stratégiu pre členské štáty, a to nezávisle od vlastne spoločných inštitúcií. Tá zmluva Lisabonská tesne predtým, kde sa vytvorila vlastne agentúra pre obranu, tak tá myšlienka tu bola, že by sa to dalo zoskupiť, ale ponechali by si vlastne tú oddelenosť, pokiaľ ide rozhodovací proces a členské štáty ako také zabili túto agentúru, teda nie zabili, ale zneefektívnili ju tým, že jej nedali patričné prostriedky na to, aby vlastne mala nejakú politiku. V podstate vlastne táto agentúra nemá žiadny rozpočet, respektíve veľmi obmedzený, takže je veľmi ťažké si predstaviť, že by bola nejakým dôležitým aktérom v zmysle industriálno-technologickej politiky. A toto umožnilo vlastne návrh, návrat komisie k, na scénu. A teraz komisia tu má tie pôvodný návrh, ktorý bol už trochu ochudobnený a je tu už zrazu možnosť spolupráce medzi komisiou a agentúrou pre obranu, ktorá vlastne z praktického hľadiska podľa môjho názoru, ale iste sa môže miliť spravovaná teda predovšetkým z uhla pohľadu, ktorý si zvolila komisia. A tá situácia je taká preto, že členské štáty vlastne majú problém. A ten problém je ten, že odmietajú prispievať do obranného rozpočtu a znižujú rozpočty, prostriedky, ktoré do toho rozpočtu idú práve do, tohoto, do tejto oblasti. Skôr sa im páči myšlienka využívania spoločných európskych fondov. A tak to aj robia. A ten problém je teda, že pôvodne Európska komisia bola vlastne e, mala snahu robiť spoločnú politiku a teraz tu máme snahu dosiahnuť duálnu technológiu. Nikto nevie, čo je toto duálne ale hovorí sa o tom. Teoreticky to je niečo, čo sa môže využiť pre občianske ako aj pre vojenské účely, pre bezpečnosť ako aj pre obranu. Ale limity alebo hranice, prekážky medzi tými dvomi prvkami sú nejasné a nikto nikdy nič nedefinoval presnejšie, takže e, ide tu o politiku, ktorá má zadefinovať, že či sa skutočne uberáme cestou duálnej stratégie alebo obranej stratégie alebo bezpečnostnej stratégie. Duálna stratégia znie veľmi komplexne, ale je to príliš široká definícia a podľa môjho názoru sa teda používa pozitívno slova v zmysle na to, aby sa navýšila konkurencieschopnosť a efektívnosť Európskej agentúry pre teda tej, tej bezpečnostnej základne, ktoré tu máme. Čo sa teda dá urobiť v tejto situácii? Vieme si predstaviť nejaké navýšenie európskej integrácie, kde by sa to odpichlo od spoločnej technologickej politiky alebo základu platformy, ktorá by bola čo do povahy duálna, ale potom by to bolo spravované integrovaným spôsobom. A vlastne na to, aby sa vytvorili viaceré kapacity, ktoré by boli európskymi kapacitami a nie národnými kapacitami. Niektoré z nich vlastne už sú v procese prípravy a môžeme nad tým uvažovať aj v kontexte E, satelitnej kontroly, komunikácia, transmisie údajov v rámci celého sektoru a takisto aj v kontexte toho veľkého, veľmi veľkého sektoru kyberpriestoru, kyberbezpečnosť, kyberobrana, kyber e, ostatné aspekty. Takže Takže integrácia týchto všetkých aspektov je potrebná na to, aby sme mali efektívnejšiu kontrolu našich hraníc, našich spoločných hraníc a aby sme teda mali záruku vysokej miery bezpečnosti v rámci externých oblastí, to znamená tých, ktoré sú vlastne nad rámec našich hraníc. Vlastne obrana nemôže by sa zakladať na nejakej stene, múre, ak by to nebolo opodstatnené, takže vlastne sa bude tá obrana robiť za tým múrom. To by bola inak e, iba, iba preukázanie nejakej slabiny. Takže toto je všetko možné, dá sa to dosiahnuť, ale dá sa takto vieme si predstaviť, že by to mohlo mať nejaký problém, pokiaľ ide o zmluvy, ktoré tu máme, ale v súčasnej situácii by bolo dobré, zobrať do úvahy to, ako Lisabonská zmluva teda nefungovala alebo nebola správne implementovaná, pokým ide o európsku obranu. A preto možno by bolo dobre sa spýtať, či je dobre a účinné mať takúto štruktúru, konštrukciu, ktorá vlastne zostala iba v rovine teoretickej a neuplatnenej. A či by nebolo lepšie zjednodušiť skutočné tie procesy, ktoré prebiehajú, ktoré vychádzajú z evolúcie prác komisie spolu s agentúrou pre európsku obranu. Bolo by dobre mať jednotnú politiku, aby sme sa vyhli nejaké konkurencieschopnosti medzi jedno, kon, konkurencie medzi jednotlivými generálnymi riaditeľstvami. Tomu sa chceme vyhnúť. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pán profesor Silvestri. A teraz Dostane slovo pán Olivier de France, ktorý je riaditeľ Výskumného inštitútu pre stratégie obrany. Ďakujem pekne, ešte nie som riaditeľom, inak by sa teda môj riaditeľ nahneval. Um, when you have a bit of a European spark uh, left in you, it, it never fails to be... Keď teda tu je taká európska iskrička v rámci tohto všetkého, tak je to skutočne veľmi e, zaujímavé pre nás prísť do Európskeho parlamentu a obhajovať túto myšlienku európskosti. E, ja som mal hovoriť o spoločnej bezpečnostnej obrannej politike, ale keď mám hovoriť o takejto téme, tak na to, aby som trochu oživil tie záležitosti, tak zvykne väčšinou využívať ten obraz spoločnej bezpečnej politiky ako také veľkej lazani. Vieme, čo je lazania. Pretože je to trochu chaotické. Je to chaotické, viete tu rozlišiť viaceré vrstvy, ktoré tá lazania má, ale zasa zvonku nie je celkom jasne vidno, či ide o vegetariánsku lazaniu, alebo čo vlastne v tej lazani je. Bol som na konferencii v Bruseli minulý týždeň a hovorilo sa tu o v tom procese európskej obranného postupu a na tejto konferencii vlastne nikto si nebol istý konkrétne, že kde táto bezpečnostná politika obranná je v rámci toho spektra spoločnej obrany. Až po na druhej strane, až po, tu na druhej strane osy je tá e, spoločná koordinácia. A vlastne bolo to rozdelené na obranu prostredníctvom spoločnej bezpečnostnej politiky. A to bolo trochu prekvapujúce, pretože vlastne už 15 rokov máme dohodu so Samalu a ešte stále nám nie je celkom isté, že čo vlastne sa v tejto lazani nachádza a či tam je teda meso, alebo či je tam len zelenina, či to je teda obrana, alebo to nie je obrana, či to je spoločná obrana, či to je krízový manažment, alebo či to je iba nejaký nástroj pre civilné účely. Takže vlastne máme to D, tú obrannosť v rámci spoločnej bezpečnej obrannej politiky, defense, ale mali by sme sa k tomu aj tak postaviť. Takže využijem teraz ďalšiu metaforu na to, aby som poskračoval a budem vnímať spoločnú bezpečnostnú politiku ako Rubikovú kocku. Vieme, že Rubiková kocka je, e, má viaceré farby, takže ešte stále sú tu tie jednotlivé úrovne, máme tu operácie, kapacity, priemysel, výskum, výdaje do obrany, politická vôľa, politický konsenzus a ten inštitucionálny mechanizmus Lisabonskej zmluvy, európsky náhľad, európske stratégie a kultúra, európske hodnoty a záujmy. To sú všetko tie, e, všetky tie roviny. To sú všetky záležitosti, ktoré sa na tej Rubikovej kocke dajú pohybovať. A európske krajiny málo kedy chcú pohnúť tie isté čiastky tejto Rubikovej kocky zároveň to znamená, napríklad Spojené kráľovstvo väčšinou chce pohnúť iba jednu alebo dve vrstvy tej Rubikovej kocky, to znamená tie kapacity, kapacity a kapacity, to sú vlastne tri vrstvy, takže iba toto, alebo ako to bolo, bola kedy, alebo niekedy aj operácie. Ale je tam malý, malý posun, pokiaľ ide o ostatné úrovne tejto Rubikovej kocky. Podľa môjho názoru Francúzsko sa prijalo ten aglosanský prístup v nedávnej dobe, ktorý je tiež veľmi pragmatický, ak ide tu tá zacielenie na tie kapacity, Nemecko zase na druhej strane, aspoň si ja myslím, má tu tendenciu skôr brať tie inštitucionálne prístupy a má tendenciu spoločnú bezpečnostnú obrannú politiku využívať na to, aby e, to využívala v rámci tých jednotlivých kapacít členských štátov. Zvyčajne by som teda povedal, že by stálo za to využiť všetky tie roviny tejto Rubikovej kocky a snažiť sa teda nájsť, možno dať do pohybu aj ostatné úrovne na to, aby spoločná bezpečná politika fungovala. To znamená, potrebujeme takýto pokrok vo všetkých tých oblastiach, kde tu bude konsenzus na úrovni členských štátov, či už ide o operácie, európske operácie, či už ide o kapacity, či ide o priemysel, alebo či by sme možno mali sa viac sústrediť na nejakú hĺbkovú strategickú stratégiu, spoločné vnímanie hrozby, politickú vôľu dosiahnuť niečo spoločne. Ak funguje takýto prístup z dola nahor, tak je dobre. Ak funguje prístup z hora nadol, tak je to ešte lepšie. Ak fungujú obidve, tak treba využívať obidve, pretože napríklad spoločné operácie budú súvisieť úzko s prácou na kapacitách. Práca na kapacitách sa pomôže v tej oblasti priemyselnej a takto vlastne si zadefinujeme spoločné potreby. Takže čokoľvek funguje, tak je to na prospech ak vlastne sa poriadok zmení, ak budeme chcieť mať e, zmeny na iných úrovniach, tak aj to je v poriadku. Ak e, potrebujeme zasa multilateralizmus, regionálne klastre, zo skupenia štátov, tak namiesto toho, aby sme pracovali teda napriek všetkým členským štátmi, iba v niektorých skupinách, tak to je dobre, pokým nedojde nejakým duplikáciám a zdvojnásobňovaniu pokým to skutočne vedie k nejakej prehlbenej spolupráci a nie je to v neprospech spolupráci. A skutočne sú tu požiadavky mať európsku globálnu stratégiu, tak aj to je v poriadku, pokým sa zabezpečí teda to, aby to nezostal nejaký dokument sám o sve, ale aby to skutočne malo aj dopad na ostatné aspekty spoločnej bezpečnostnej obranej politiky, vrátanie kapacít. Takže Ide predovšetkým o to, že vo všeobecnosti treba využívať ktorýkoľvek e, element tejto Rubikovej kocky, ktorý ona ponúka a ktorý je k dispozícii, ale je tu jedna výnimka. Jedna výnimka a tá výnimka, možno poviem niečo, čo nechcete počuť, tu na tomto vypočutí, a tá výnimka je jednoducho inštitucionálna úroveň spoločnej bezpečnostnej obrannej politiky. Podľa môjho názoru v súčasnej politickej klíme snažiť sa vyriešiť politické problémy s inštitucionálnymi nástrojmi, pre mňa to jednoducho nebude fungovať. No a najhoršie je investovať energiu a politický kapitál do práce na inštitucionálnych stimuloch na vyriešenie politických problémov môže byť kontraproduktívne Do všetkých scenárov. Pre mňa politický kontext je hodný. No a paradox s Lisabonskou zmluvou je ten, že zase, že ten moment venujeme a problém progresu a pokroku CSDP, no a zdá sa, že ale to je moment, v ktorom stráca konsenzus a energia, no ale to nie je moment, som skôr no, povedal to, člen vášho výboru Arnold Danjon, ktorý povedal, že všetko je v Lisabonskej zmluve, len si ju treba prečítať. Takže nie je to chyba Lisabonskej zmluvy, ale je to ten konsenzus, ktorý sa vytratil a konsenzus, na ktorom treba pracovať. Takže pre mňa práca na inštitucionálnych nástrojoch je ako premiestňovanie tohto problému. Ak chceme sa venovať článku 44 Lisabonskej zmluvy, čo je článok 44. Ja neviem, či ja sám ho chápem úplne. Ja som si istý, že ľudia, ktorí tu pochopia to lepšie ako ja, pre mňa to je len ad hoc spolupráca pod európskym menom článok 44 je článkom skupiny národov, ale pre mňa, keď chceme ad hoc spoluprácu, nepotrebujeme európsku zástavu na to. Ja som chcel, aby sa to najskôr vyriešilo eh, politicky, to znamená sústrediť sa na politickú, politickú podstatu a investovať politický kapitál do toho. Predtým, než eh, budeme riešiť inštitucionálne otázky, eh, ktoré idú prirodzene, ak sa vyriešia politické problémy. Inými slovami, podľa môjho názoru je brať si tie veci, ktoré budú najlepšie fungovať eh, podľa politického kontextu. No a eh, bolo obdobie, keď eh, práca na spoločnom politickom radení nás nikam nedostala. No a mohlo no, to dokonca spoluprácou posunúť späť. No a bohužiaľ, nie som s tým spokojným, ale stále sa nachádzame v tomto období. Sme v období, keď niektoré z základných princípov EÚ sú útokom ako jednotná mena alebo sloboda pohybu. No a v tomto, z tohto aspekte by som sa sústredil na podstatu problému a to, je, to sú politické rozdiely, to je by všetci boli na, na tej strane. to o politických víziách, o tom, čo by Európa mala predstavovať a naše pochopenie toho, akým aktérom by Európa mala byť vo svete. To znamená, pre mňa z krátkodobého hľadiska je najnaliehavejšie riešiť dlhodobé hľadisko. Takže čo to znamená z hľadiska počnej bezpečnostnej obrané po politiky? Nušia no, európska stratégia je dobrým s tom, aby sme zistili, v čom sa zhodneme, ale myslím, že existuje jedna myšlienka, ktorú Európsky parlament už dlhšie presadzuje, ktorá momentálne má dobrú dynamiku a to je konverzácia o európskej obrane. Ja viem, že Európsky parlament to už dlho presadzuje, ale iste viete, že momentálne z komisie zaznevajú pozbudzujúce hlasy z, nielen z komisie, ale aj z um, nadchádzajúceho holandského predsedníctva, národných ministerstiev, takže myslím, že potom by bolo zamyslieť sa, ako by parlament mohol presadzovať túto myšlienku a zamyslieť sa nad tým, že rozhodli, že to nefungovalo predtým, keď to presadzoval Európsky parlament, ako by sa to malo presadzovať teraz, ako to predať, mal by to byť biela kniha, ehm, malo by sa to nazývať bielou knihou, takže možno bolo lepšie, keby parlament túto myšlienku tak veľmi nepresadzoval. Nuž, Ďakujem, aby to nebolo také jednoduché pre Európsku radu, jednoducho túto myšlienku odsunúť bokom. Ja viem, že v Veľkej Británii nás čaká referendum o EÚ, je to náročná doba, ale rok 2017 bude náročným, voľby v Nemecku, vo Francúzsku, ale teda vždy bude náročné obdobie. Otázka je, ako ako komisia, holandské predsedníctvo a Európsky parlament mali presvedčiť Európsku radu a Veľkú Britániu, aby sa zapojila do tejto debaty. No ja neviem, to sú len otázky, ktoré kladiem. A chceme pracovať na Lisabonskej zmluve, tak ja vám poviem, čo by som ja urobil. Jeden z článkov, článok 42.7 a 222. Prečo by tieto nemali byť uvedené v potenciálnej bielej knihe, aby sme zistili, čo politicky znamenajú pre Európu, aby sme zistili, čo budú znamenať v praxi. To by, bolo, to by bola zaujímavá aktivita. No a na záver, ja by som tiež veľmi rád bol konštruktívny, takže ja by som rád skto istý vedecké vstupy do tejto debaty. Ak technická časť bude fungovať, tak vám ponúknem uh, pohľad na online nástroj, ktorý pomáha tejto debate. Zatiaľ to nie je verejne prístupné, ale zapojí sa do debaty o európskej globálnej stratégii a následne do rozhovoru o európskej bielej knihe o obrane. A rovnako na tie Varšavskom samite. Chcem byť toto veľmi dogmatický. Chceme len podporiť e, tvorbu politiky na základe na praxe a dô, dôkazoch. To ukážem na počítači, je to naplne toho, čo, každá, čo si každá európska krajina myslí o všetkých otázkach, ktoré majú vplyv na európsku zahraničnú politiku, európsku bezpečnosť a európsku obranu. To je objektívny nástroj, čiže založený na strategických referenčných dokumentoch všetkých 28 členských štátoch, štátov. A, takže dajte mi prosím pár chvíľ, ukážem vám to, bude to trvať minútku iba. So for example, Takže napríklad povedzme, že sa chcete pozrieť na to, čo si myslia všetky členské štáty o partnerstvách s Rústvom napríklad. Stačí zmačknúť tlačidlo a Rusko bude spolupracovať. Takže vidíte, čo majú všetky členské štáty ako verejnú a štátnu politiku voči Rusku strategická spolupráca na základe ich strategického dokumentu. Takže vidíme, že spolupráca v Dánsku a vidíte, že sú krajiny, a je to prázdne. A to je tiež je veľmi zaujímavé. Ak krajina nemá štátnu politiku alebo verejnú politiku, vzťahu niečomu napríklad, možno Taliansko, Taliansko hm, v svojej poslednej knihe o obrane nezmiňuje Rusko. To je zaujímavé. Takže je tam 160 bodov. Môžete sa pozrieť napríklad eh, tiež na všetko od počítačovej bezpečnosti, čo si členské štáty myslia, čo si myslia o eh, prírodných eh, rizikách, počítačových hrozbách, No. Terorizmus. Všetky pozície, pozície členských štátov sa tu objavujú, takže zaujímavé je vidieť, aké sú konvergencie a divergencie v európskej debate. Vidíme, aké sú nápky v európsku strategickú kultúru a teda, ktoré kde sú tie bloky alebo prekážky pre každú krajinu tam zhrnutie ich eh, strategických eh, myslov, rozpočet na opranu, aké, sú, aké je vnímanie európskych občanov, čiže vnímanie európskej zahraničnej politiky a spoločnej obranej politiky. Nehovorím, že toto je všeliek. Hovorím, že takto napíšeme bielu knihu o obrane, ale je to taká syntéza, ktorá pomôže v diskusiách a dúfam, že v strategických diskusiách. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Leinen. Áno, ďakujem pekne, predseda. Toto boli veľmi zaujímavé pripomienky, ako možno využiť potenciál Lisabonskej zmluvy. Je nepochybné, že to je veľké stavenisko, kde Európska únia hľadá pokrok, treba povedať, že keď vidíme krízy v EÚ a okolo, teda krízu, krízy okolo EÚ, je Európa, nekoná dostatočne rýchlo, niekedy až príliš pomaly. A v našej spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike konáme príliš pomaly. Takže v EÚ 28 členských štátov už máme viacero rýchlosti, čo sa týka Schengenu, eura, a preto by pre mňa nebolo až také dramatické, aj keby v zahraničnej bezpečnostnej politike sme vlastne neboli spojení všetkých 28 štátov, ale vytvorili by sa klastre štátov, alebo keby spolupracovala väčšina štátov. Nie je to cieľom, ale ak by to nešlo inak, tak by to bol istý prostriedok. A ja si myslím, že zmluvy to aj predpokladajú. Mieli sme, že čoraz sa ťažšie je presvedčiť 28 členských štátov. Všetko má pani Spinelli sa spýtala, či to nebude mať následky pre demokratickú kontrolu. Existuje rozdiel medzi zahraničnou bezpečnostnou politikou EÚ, ktoré hlasujú 28 členských štátov väčšinovo, alebo jednomyselne musí byť jasné, že parlament je práve tým parlamentom, ktorý je tú demokratickú kontrolu pre aktivity EÚ. A otázka je, keď my sme ten parlament, tak aby sme mohli aj spolu rozhodovať, No a to je otázka, ktorú ešte treba vyriešiť. Nemecký spolkový snem, nemecký parlament takúto právomoc má. Oni rozhodujú, keď niekde sa vysielajú nemeckí vojaci, ale Európsky parlament tieto kompetencie nedá, nemá. Takže o tom by trebalo uh, diskutovať. Ja by som sa spýtal ešte jednu otázku. Dnes hostie hovoril o práci vysokej predstaviteľky, ktorá hovoril, že tá potrebuje také preventívne nástroje v ťažkých otázkach, no a potom by mohla pani Mogherini sama niečo konať a robiť. A vidíme, že momentálne pracujeme so strategickými dokumentami, máme stratégiu pre Čínu, Biela kniha k bezpečnostnej politike. Sú veci, ktoré pani Eštenová neurobila. Pani Eštenová čakala vždy na mandát 28 členských štátov. Ja myslím, že taký preventívny mandát by si vysoká predstaviteľka mohla sama udeliť tým, že prinúti zahraničných ministrov zaujatia pozíciu. A dúfam, že to aj tak bude robiť. No a posledný aspekt, hovoril o tom pán Silvestri, vytvorenie vnútorného trhu, minimálne vytvorené, vytvorenie vnútorného trhu pre zbrojenie. To je uvedené v Znova, To je veľký deficit, ktorý kvôli nedostatku finančných prostriedkov uh, Mm, nepostupuje. No, výskum, vývoj, ďalšie veci financujeme z rozpočtu. Myslím, že tam by vysoká predstaviteľka mohla mať úspech, pretože čas na túto politiku v každom prípade dozrel. No, ďakujem pekne. Ja by som možno mohol nadviazať na tú poslednú vec od roku 2011. Máme spoločný trh pre zbrojné výrobky, ale zbrojárske výrobky, ale je to taká núdzová brzda. Mm, je vylúčené. Je tam záhraná brzda, ktorá e, bráni verejnému obstarávaniu a treba sa spýtať vysoké predstaviteľky, či to tak je, alebo komisára pre vnútorný trh, alebo kto už sa tomu venuje. Takže to tiež otázka politickej vôle, ktorá či existuje, aby sa to aj presadilo. Ja som sa chcel vyjadriť ja niekoľkým veciam, tiež najskôr k tomu, čo sa týka Bielej knihy, o ktorej sa tu hovorilo, že to bolo povedané správne, parlament, už nehovoríš niečo také, chceme, chceme stratégiu a schopnosti, kompetencie v, zhrnúť v jednom dokumente. Správne, ja som to trochu čudoval pozitívne, že holandské predsedníctvo na niečo také myslí. Ja myslím, že to vidia od predsedníctva a začne to predsedníctvo, dúfam, že to s ním aj neskončí. Je, myslím, že to potrebuje viac ako 6 mesiacov. No a vysoká predstaviteľka musí mať na starosti podľa mňa my parlament nie, nie je dôvod, my eh, sme to povedali jasne, že to chceme vo Veľkej Británii, a to v posledných rokoch eh, ešte nikdy nebola vhodná doba na viac európskej integrácie, bez hľadu na to, či mali referendum alebo nie. Takže môžeme sa nechať týmto zastaviť. Ja eh. myslím ale, že situácia vo svete a finančný tlak, pre ktorým stojíme, táto kombinácia tá si vyžaduje silnejšiu spoluprácu. A možno otázku, ktorú by som položil, to, čo, čo sa týka stálej štruktúrálnej spolupráce, môžeme si zvoliť minimalistickú cestu. Je treba minimálne dva členské štáty, ktoré sa dohodnú a následne to prednesú veľké, vysoké predstaviteľke. A na rade sa rozhodne kvalifikovanou väčšinou, čo je možné. To je taký ten minimalistický prístup. Samozrejme, nie je to môjim cieľom, ale ako to hodnotia experti, koľko členských štátov podľa vášho názoru je potrebných eh, na efektívnu politiku. Máte nejaké predstavy o tomto, v tomto smere? No a Čo sa týka úspechu v tejto oblasti, je jasné, je to vždy otázka politickej vôle, či sa dosiahne výsledok. No a práve v tejto oblasti, ktorý sa týka zelených tovarov alebo výskumu, to je nová téma, chceme dosiahnuť aj v tejto oblasti. To platí rovnako, ale myslím, že kombinácii, aby komisia a aj rada a aj ESVČ s tým zaoberali spoločne. To znamená teda, keď inštitúcie máte do parlamenta, ale keď na komisii a ESVČ sa rozhodne, tak myslím, že potom sa vytvorí tlak na váhavé členské štáty. Ako som povedal, podľa mňa situácia vo svete je vhodná na podporu rozhodných a rozhodujúcich integračných krokov. Ďakujem pekne. Pán Van Orden. Uh, much, Ďakujem veľmi pekne. Fascinujúce vyjadrenia, ktoré zazneli napriek teda vášmu menu, pán kolega, som chcel kričať aleluja po tom, čo ste hovorili, pán pán Ortovič. Zdá sa, že ste jednoznačne e, pokryli tú, základne, tú základnú myšlienku. Niekde ku koncu sa to trochu ste rozptýlilo, ale v strede to bolo veľmi jednoznačné je tu e, fundamentálny, zásadný rozdiel názorov a všetky naše diskusie o SPZP, e, spoločnej zahraničnej politike, obranej politike, to sa vždy vracia v tejto základnej rozdielnosti názorov. A síce na čo tu únia je. Na jednej strane tu máme to, čo môžeme nazývať e, ideologický sen integrovaného európskeho štátu, kde je príjmaných veľa rozhodnutí, ktoré majú uh, posunúť Európu smerom k tomuto snu. No a prirodzene eh, chceme aj spoločnú obrannú politiku, spoločnú zahraničnú politiku so všetkými nástrahami, ktoré z toho vyplývajú napríklad teda aj spoločné obstarávanie, spoločný rozpočet na obranu a to všetko, čo k tomu patrí. Alebo, alebo vnímame Úniu ako takú pragmatickú organizáciu, ktorá chce um, pridať, e, alebo teda chce pracovať tam, kde to je zmysluplné a užitočné. A e, to je práve ten názor, ktorý Briti, ale aj pomer, pomerne mnohí ďalší konsistentne presadzujú. Samozrejme nielen Briti, ale aj niektoré ďalší e, kolegovia. A v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky pán de France mal absolútne pravdu. A síce prečo sa nepokúsime robiť veci, ktoré sú jednoducho akceptovateľné a užitočné. My nepotrebujeme úniu, alebo nepotrebujeme, aby sa únia zapájala napríklad do koordinácie obranného e, teda obranných priemyselných projektov v oblasti obranného zbrojárstva. To si dokážu členské štáty upraviť samé a veľké firmy v niektorých krajinách sa určite dokážu spojiť a spoločne vyvíjať takéto projekty a spoločne spolupracovať tam, kde to dáva zmysel. My nepotrebujeme, aby sa nám do toho zapájala únia. Nepotrebujeme úniu ani zapojenú kdekoľvek v oblasti obrany. Nikto z našich rečníkov dnes ráno nespomenul to. To meno ani nepadlo. Máme tu naozaj veľmi Um, udržateľnú, veľmi zrateľnú obrannú organizáciu, ktorá funguje. Ja chápem všetky tie argumenty ohľadom toho, čo sa hovorí o USA, o tom, že stracajú záujem a tak ďalej a že musíme stáť na našich vlastných nohách. Samozrejme, že Európania musia robiť viac. Ale to neznamená, že máme vytvárať akési alternatívne štruktúry. To, čo dáva zmysel, je, aby všetky demokracie sedeli za jedným stolom. Najmä, keď príde ku kríze, tak musíme byť e, spoločne s USA a povedať si, že kto e, vynaloží to hlavné úsilie. Budú tu nejaké situácie, kde by Európania mali prevzať vedúcu rolu. To ale môžeme spraviť v rámci štruktúr NATO, ak tam je vôľa takto konať. Ale to, čo momentálne máme, je akési, akýsi ideologický e, spor, kde niečo by mohlo byť rozumne prediskutované a E, vlastne to, čo môžeme diskutovať na jednom fóre, o tom diskutujeme na iných fórach. Takže moja prozba, ako som už hovoril aj počas posledných 15 rokov, je, e, prosím vás, e, už sa nevenujeme týmto hlúpým koničkom, zacielame naše úsilie tam, kde prináša reálne ovocie, zvážme, čo dokáže na to spraviť na tej vojenskej stránke, s tými ostatnými nástrojmi, ktoré Európska únia má a ktoré máme k dispozícii napríklad v oblasti um, reakcií na krízové stavy. A využívajme ich efektívnejšie. Doposiaľ sme neboli v tomto veľmi účinní, napríklad aj pri eh, občianských civilných nástrojoch. Ale ak sa nám to podarí hm, dosiahnuť, bude to veľmi účinný doplnok eh, všetkých našich aktivít. Ale buďme pragmatickí, a pokúsme sa, alebo zanechajme za sebou celý tento ideologický sen vytvárania si štátu, ktoré sa bude volať Európa. Ďakujem. Ďakujem pekne. Rada by som sa vyjadrila ešte k bodu, ktorý už bol spomenutý niekoľkokrát. Konkrétne sa týkal tých nedostatkov alebo e, výpadkov, respektíve nízkej úrovne dohľadu zo strany parlamentu. Čo sa mňa týka, tak táto e, diskusia je stále pomerne vágna. Pán Leinen hovoril, že o nej musíme hovoriť a musím sa dotknúť týchto tém a tejto debaty v diskusii. E, čo sa týka mňa ale, tak diskusia sa vždy zameriava na národné práva na pre, preskúmanie týchto vecí, na vlastne prešetrovanie, ktoré sú porušované, ktoré sú vlastne obmedzované európskym prístupom. A jednoducho nepočujeme e, alebo nehovoríme dosť v parlamente o tom, že sú nevyhnutné isté zmeny, ktoré musia byť presadené, najmä voči parlamentným orgánom a že e, je nevyhnutné e, vlastne rozšíriť Ehm, akési prešetrovacie právomoci a kompetencie Európskeho parlamentu. Je dôležité, aby sme mali adekvátne právomoci nielen klásť otázky v Európskom parlamente, ale aj e, skúmať, prešetrovať a konzultovať tieto témy, tak aby sme dokázali aj formovať a ovplyvňovať politiku. A mali by sme si naozaj posilniť právomoci v tejto téme. zkrátka dobre, e, nemôžeme ignorovať to, ako vyzerá realita pred nami eh, v teréne. V Nemecku máte napríklad situáciu, kde právo eh, národných parlamentov na, na e, vlastne prešetrovanie sa považuje za, za zbytočné, pretože celý proces je príliš pomalý. Ehm, takisto aj vo výbore pre obranu a bezpečnosť sa diskutuje o téme pri mnohých rôznych príležitostiach, E, hovorí sa najmä o možnosti vlastne e, priniesť sem e, odlišné nastavenia flexibility, najmä v oblasti výskumu nových zbrojárských technológií. V kontexte Lisabonskej zmluvy sa hovorí, že prísne zákazy financovania zbrojárenského priemyslu by mali byť zavedené najmä pri financovaní, ktoré vyplýva z európskeho rozpočtu. Momentálne tu máme tzv. skupinu osobností, ktoré predkladajú e, návrhy v oblasti, v oblasti v oblasti nákupov a aktivít. Táto skupina sa skladá takmer čisto z, z, z lobbystov zbrojenských firiem. Moja otázka znie, nebojíme sa, že túto agendu nám budú diktovať ľudia, ktorí v konečnom dôsledku budú mať príjmy z takých rozhodnutí, ktoré budeme príjmať? Ďalšia otázka, ktorá bola predstavená, alebo ktorá tu zaznela, sa týkala rozšírenie hlasovaní kvalifikovanou väčšinou, keď hovoríme o projektoch spolupráce v oblasti obrany. Toto je naozaj pomerne zložitá téma, keď e, tu máme keď tu máme e, napríklad vytvorenie nejakej si stále štruktúry, ktorá má mať e, trvalú koordináciu, to je niečo, čo umožňuje e, v súčasnom znení Lisabonská zmluva. Ale momentálne nemáme žiadne konkrétne výsledky, ktoré by z, tejto, z tohoto výskumu prichádzali. Téma je, že či vlastne na základe princípu konzenzuálneho e, riešenia dokážeme konať aj samostatne. No a v neposlednom rade chcem ešte obmedziť ten zoznam vecí, ktorým sa chcem vyjadriť, lebo máme málo času, ale v každom prípade e, je tu ďalšia otázka, ktorá súvisí so, s klauzulou Solidarity, článok 222 zmluvy. Ten hovorí, že používanie vojenských prostriedkov, vojenských, nást- vojenských Eh, jednotiek mimo európskeho územia musí eh, byť schválené koncenzuálnym princípom alebo koncenzuálnym rozhodnutím. Chceme napríklad takýmto spôsobom konať pri zabránení katastrof eh, a ich dopad na ľudí. O akých katastrofách hovoríme? Môžeme hovoriť aj o vojenskej katastrofe, alebo hovoríme o niečom, čo môžeme definovať skôr ako teda hovorím o prírodných katastrofách alebo katastrofách spôsobených ľudským správaním. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Vítam túto diskusiu, najmä v kontexte našej diskusie o odchode alebo o vystúpení z EÚ. A to je aj dobrá otázka, či ďalšia spolupráca v oblasti bezpečnosti a obrany je zmysluplná. Tu boli viaceré vyjadrenia, môže to byť relevantné pre našu krajinu. Lisabonská zmluva nie je uplatňovaná v oblasti obrany všetky tieto témy, ktoré potrebujeme, sú už v zmluve, ale nie sú adekvátne implementované. To všetko je veľmi zaujímavé. Ehm, máme tu celý rad rôznych rozdelení, tak e, nezabúdajme na to, že to máme Spojené kráľovstvo, Francúzsko a ďalších členov NATO, ktorí majú veľmi odlišné prístupy e, k tejto téme, ako napríklad Rakúsko alebo, Švať, alebo Švédsko. Ehm, a potom SBTP keď sa na ňu pozrieme, vidíme, že tu je pomerne veľká kritika voči tomu, ako členské štáty zamerané na vojenské schopnosti. Samozrejme, prvé pravidlo pri obrane je to, že či mám nejaký dlhodobý plán. To je nevyhnutné, mať nejaký dlhodobý plán. A teraz sa pozrieme na tú situáciu v oblasti Sýrie, Iraku a Líbie pretože tam není žiadna e, dlhodobá stratégia, ktorá bola zavedená. A SBZP e, tu bolo prirovnané k si e, tanieru, aké akési porcie lazaní. To neviem, či je úplne šťastné. Mne sa, že to sú skôr je taký tanier špagier, kde je všetko trošku také pomiešané a obraz to všetko rôznymi smermi. Ďakujem pekne. Oui, merci Monsieur le Président. Je m'excuse d'abord d'avoir été absent. Euh, Euh, je voudrais juste réagir par... Eh, ďakujem veľmi pekne. Ja som chcel iba zareagovať na to, čo tu vlastne odznelo. Takisto bolo povedané viacero vecí. Keď som bol mladý, tak som jednoducho veril v obranu Európska. Potom som si uvedomil, že obrana európska, chcela ju, chcela ju síce Francúzsko a mala aj peniaze a potom tu bolo Rusko v Európe a to bolo všetko. A musel som sa jednoducho držať princípu, teda pozrieť sa na realitu. Naši kolegovia Británii majú jednoducho pravdu, samozrejme nezdielam ich názor, pokiaľ ide o NATO a som za to, aby moja krajina vystúpila z NATO, ale to je môj vlastný názor, ale principiálne si musíme uvedomiť, že ako chcete vlastne robiť európsku politiku, keď nemáte niekoho, kto by to zvládal. Keď tu máte napríklad štáty, ktoré majú nukleárne bomby Francúzsko má nukleárnu bombu. Kto má po, ponorky? Francúzsko. A nevieme celkom dobre, či sme skutočne nezávislí, pokiaľ ide tie nové technológie informačné, ktoré tu máme, keď Američania jednoducho nám e, nemôžu v ničom zabrániť, pokiaľ ide o zbieranie údajov. Ja som skôr za nejakú synergiu, pokiaľ ide o komplementaritu a keď tu je skutočne nejaká kapacita vytvárania tejto komplementarity, ale ne, nepredstavujte si, že taká krajina ako Francúzsko si nechá jednoducho nadiktovať politiku z, zo strany ostatných. Snívate snáď? A Briti to isté, Veľká Británia, takže... A potom ako výsledok, čo to budete mať? Nebudete tu mať nikoho, budete tu mať malinké krajiny, ktoré to jednoducho urobia a tieto krajiny potom budú určovať európsku politiku, ale veď predsa tieto všetky naše snahy všetky závisia od e, záujmov jednotlivých krajín a od toho sa potom definuje vlastne aj tá sila Európskej únie. Takže buďme realisti, snažme sa navrhnúť niečo, čo je realizovateľné, kde bude pridaná hodnota a prestaňme, tak ako to povedala aj naš, ako to povedal náš kolega pán Van Orden, pristupovať k tomu ideologicky, ktorý nič neprináša. Mr. Epitedeus. Pán Epitedeus. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. E, rovnako a ja som chcel poďakovať e, všetkým tým, ktorí nám dali možnosť e, diskutovať o tejto téme o tejto téme, ktorá je pomerne zásadná a veľmi závažná. Rád by som zameral našu pozornosť na niečo, čo už bolo spomenuté pánom predsedom komisie Junckerom, a síce vytvorenie Európskej armády. Aj keby sme, sme prehliadli politické, právne a praktické ťažkosti, ktoré by existovali najmä v oblasti implementácie spoločnej obrannej a bezpečnostnej politiky, tak vytvorenie európskej armády je kde si v ríši snov a nejakým spôsobom to nenaplňa tie požiadavky, ktoré by sme od toho očakávali. Takže praktické riešenie môže byť naozaj na to. Ako už bolo spomenuté, ako všetci veľmi dobre viete, na to v oblasti implementovania spoločnej obrany e, na základe článku 5 a vždy, keď je členský štát na to napadnúť tretím štátom, tak všetky členské štáty na to sa považujú za e, obete takéhoto útoku. A ak by sme urobili niečo, čo by korešpondovalo s týmto systémom, tak by to v zásade znamenalo, že musíme vytýčiť, aké typy rizík sa považujú za bežné riziká a kde, odkiaľ takéto rizika majú pochádzať z Ruska, z Číny, Ehm, tieto krajiny sú tiež aj naši strategickí partnery na druhej strane. A na druhej strane bude pre nás nevyhnutné spolupracovať s týmito krajinami, aby sme ehm, naozaj koordinovali naše aktivity a čelili tým problémom, ktoré vo svete existujú. Obchodné otázky, otázka Sýrie, otázka Ukrajiny. To by bolo na jednej strane, na druhej strane je bolo zrejme, že sa pripravujeme ako keby útočiť na nich, alebo byť e, našu agresiu namierime voči týmto krajinám, aspoň tak môžu vnímať. To je jeden z, jedno z rizik. Ďalšia e, téma, ktorá súvisí s možným vytvorením Európskej armády, e, by bolo vlastne by bolo vnímanie takéto armády ako akési agresívneho nástroja. Aké dopady by to malo pre našich susedov, susedov okolo Európskej únie? No a na záver, rozmýšľali sme aj nad tým, že jedna z týchto konkrétnych krajín, jeden z našich susedov by vlastne mohol využiť, zneužiť ten systém, ktorý tu máme, tak aby ho využili na svoje vlastné účely a svoje vlastné ciele? Aké stimuly by napríklad mladý človek mal, aby obetil, obetoval svoj alebo jej, teda jeho alebo jej život e, v európskej armáde, ak necíti, že vyplýva bezprostredné riziko pre jeho, jej krajinu. To sú tie práve konkrétne veci, ktoré treba zobrať do úvahy, keď o tom diskutujeme. A Európska armáda rozhodne nie je niečo, čo do budúcnosti môže existovať a nie je realistické o niečom takomto uvažovať. A teda e, obrana je zodpovednosťou každej jednej krajiny. A keď to zoberieme do úvahy, e, keď posilníme alebo zosilníme vlastne pozície národných armád, to je ten najlepší spôsob, ako sa voči tomu postaviť. Posilniť a vlastne upevniť pozíciu národných armád, koordinovať ich aktivity, ale nevytvárať európsku armádu. Jediný rámec, kde by mohlo dôjsť k spolupráci v rámci e, SBZP, by bol oblasť zbrojného priemyslu. A to je práve tu, a práve v tejto oblasti, kde musíme reálne zdôrazňovať, čo je dôležité, aký je význam tohoto odvetvia. Ďakujem pekne. Merci, monsieur le président. Euh, je pense... Ďakujem pekne, pán predseda. Ja si myslím, že pokiaľ ide o podporu zo strany expertov, tak sa chcem za túto podporu poďakovať, pretože dnes do sme tu mali diskusiu, ktorá bola veľmi zaujímavá. Dokonca im zaujímavá nielen v súčasnosti, ale aj do budúcnosti. Myslím si, že tak ako niektorí tu hovoria, že obrana európska by nemôže a ani nebude vedieť fungovať. Neviem, nehovorím do európskej armáde, to je iný problém, ale hovorím tu o obrane, o bezpečnosti na európskej úrovni. Teda hovorím o politike európskej v zmysle obrany. Áno, ja si nemyslím, že, nemo, že by sme, ja si myslím, že by sme mohli mať takúto obranu spoločnú. To znamená, že by sme sa vyhli nejakým politickým riešeniam, ale ten, kto bude v rámci európskej politiky v takomto zmysle konať, nebude mať rozhodovacie právo. A čo by to znamenalo? Že by sme boli nejaká európska moc, veľmoc je celkom jasné a zjavné, že vlastne sila obranná a bezpečnostná má jasný vplyv aj na výbery, pokiaľ ide o hospodársky charakter, pokiaľ ide o konkrétne odvetvia trhové. Takže takisto si treba uvedomiť, že sa vzdávame e, našej vlastnej obrany v kontekste tej medzinárodnej konkurencie, ktorú tu máme. V súčasnosti, a toho si musíme byť vedomi, žiadna krajina, ktorá je osve, Dokonca ani žiadna krajina, ktorá je spojená s ostatnými krajinami, nemá možnosť rezistencie v kontexte vnútorného trhu, kde to vnímame čisto ekonomicky, keď hovoríme teda o bezpečnosti, vo vzťahu k tým veľkým krajinám, ako je Čína, Spojené štáty americké, e, e India a ostatné. Avšak to si však znamená, že takýmto spôsobom sa vzdávame aj tej našej misie aspoň tak sa mi to zdá, ktorá vie chrániť našich občanov, pretože všetci občania európsky sú v súčasnosti predmetom tej istej hrozby. Nikdy tá situácia na svete nebola taká nebezpečná ako dnes. Už tu nemáme uh, také orgány, ktoré by jednoducho dokázali utlmiť tie konflikty, ktoré tu boli. Takáto situácia už dnes nie je ako minulosti. Vidíme, že tie konflikty sa znásobili všade na svete, v Blízkom východe, v Strednom východe, v Afrike. Vidíme tu náraz Daešu, vidíme tu terorizmus takmer všade vo svete, ktorý cieli aj na našich obyvateľov, ale aj na to, ako sa my k tomu postavíme. A vy si myslíte, že jedna jediná krajina, alebo niektoré krajiny, ak sa zoskupia, budú skutočne vedieť sami sa postaviť tomuto? Áno, počuli sme tu napríklad, ako sa hovorilo o NATE. Ja som bola viackrát na rokovaniach s NATO, ale aby som chcela povedať, že NATO samotné, ak to nebude nejaký európsky pilier, neposlúži. A nezabudnite na jednu vec, že Spojené štáty americké v súčasnosti sa obracajú stále viac smerom k problematikám, ktoré sa týkajú práve Ázie, a že na druhej strane Spojené štáty americké sa sťažujú, ja som, na tom, ja som tam bola, že je tu nedostatočná snaha, ktorú vytvára Európa v zmysle prispenia do e, obrany. A tie hrozby, takisto som bola pri stole, keď sme hovorili o hrozbách, pretože Američania hrozia jednoducho, že sa už nebudú, že nebudú participovať na ochrane Európy, ak Európa nebude mať väčšie úsilie chrániť sa sama. Takže máme tu problém. Máme tu problematiku, ktorá tu už dnes bola naznačená, ktorú považujem za principiálnu. Ide to o finančnú situáciu. Je celkom jasné, že nebudeme mať obranu európsku, ak neurobia krajiny e, potrebné kroky v zmysle ochrany vlastných občanov. To znamená niekedy, že treba chrániť aj občanov nielen vlastnej krajiny, ale aj ostatných krajín. A tieto krajiny musia k tomu prispieť. To je kľúčová problematika, ktorú tu máme. Skutočne všetky krajiny, vrátane tých malých krajín, urobia patričné kroky na to, aby teda vo vzťahu k hrubému národnému produktu, podobne ako to robia veľké krajiny. A veľké krajiny zase urobia patričné kroky v tom zmysle, aby to malo pozitívny vplyv aj na priemysel obradnej politiky v Európe. A toto si myslím, je tá veľká otázka, ktorú máme pred sebou a stále sa vraciame k tomu istému. To znamená, že bude to vlastne problém politického výberu a bude to problém politickej vôle. Ja by som bola rada, ak by sme tu v parlamente, kde hovoríme o teda našich hodnotách, by sme si uvedomili to, že tieto hodnoty musia byť chránené, obránené vrátane rámca politiky bezpečnosti a obrany. Grazie. Ďakujem pekne za slovo. Nechcel by som, aby ten dojem celkový bol taký, že sa tu otvára e, diskusia, ktorú vlastne parlament teraz naznačuje a uberá sa proti e, tým štandardom spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky. Pre krátkosť času e, len toľko, že po dlhý čas sme tu mali takú diplomáciu, ktorá bola ako keby vlastne v, v, vsunutá medzi vyjadreniami Lorda Palmerstona spred 50 rokov a tým, že vlastne neexistujú nejaké reálni nepriatelia alebo opo- opační nepriatelia, ktorí by vlastne mali trvalo opačné záujmy ako my. To je možno dogma spred 50 rokov a je to niečo, čo sa vyvinulo. Musí je dôležité, aby sme vlastne vychádzali z akéhosi základného protirečenia, ktoré tu máme. Preto všetkým to vyplýva zo skutočnosti, že aj dnes tu je vlastne polohovanie niektorých členských štátov, ktoré sa e, nedokážu zmieriť so svetom, ktorý sa dramaticky zmenil. Tá, to protirečenie je nasledujúce. Neustále si tu kladieme otázku, či je správne e, vlastne budovať alebo upierať väčšiu mieru suverenity v obrannej a bezpečnostnej politiky, alebo zároveň, či sme ochotní prijať to, že Európska únia už nebude e, zásadným protagonistom v medzárodnom rozvoji. Ja osobne si myslím, že nemáme alternatívy, ehm, ak sa budeme držať toho scenára, ktorý je pred nami vytýčený. Mne to prípada jednoznačné, je tu ústup toho amerického demokratického misionárčenia z rôznych dôvodov a vytvára sa to akési vákum. Vákum, ktoré musí byť vyplnené a bude vyplnené. Ak to nebude Európska únia, ktorá ho vyplní a už ho ani nevyplňa, tak ho vyplní vlastne vonkajšia politika Ruska alebo Číny, e, ktorá je predovšetkým zameraná na hospodársky rast alebo hospodárske otázky. Alebo toto vákuum e, bude e, vytvorením akejsi, alebo bude vyplnené sériou nových konfliktov a nových kríz, ktoré budú vojenské alebo, alebo vlastne priamo ozbrojené, ako napríklad už dnes vidíme na úrovni Blízkeho východu, kde vidíme, že vlastne strany, ktoré boli dlhodobo ponechané v takomto váku, postupne upadajú do vnútorného rozpadu. No a môj názor je jednoduchý, že ak chceme nejakým spôsobom determinovať um, túto politiku a zabezpečiť akúsi, akúsi zmenu, je nevyhnutné implementovať to, čo vyžaduje Lisabonská politika a zároveň e, je nevyhnutné zabezpečiť to, aby e, tá politika bola účinná, praktických pojmov účinná. Znamená to, že musíme investovať do tohoto smerovania a nie je tu ani minimálna pochybnosť o tom, že je, e, že, že si to bude žiadať ústupky na strane národnej suverenity zo strany členských štátov, najmä v oblasti e, obrannej a bezpečnostnej politiky. No a ešte posledná e, poznámka ktorú, a otázka, ktorú by som rád venoval našim hosťom. Nie je tu žiadna pochybnosť, že pred nami stojí problém, ktorý sa opiera o, alebo súvisí s rolou, ako európska obranná bezpečnostná politika má zohrávať a akú úlohu zohráva NATO. Po dlhý čas sme tu mali takúto vlastne um, takúto paralelitu medzi európskou politikou a politikou NATO. A nedochádzalo tu k žiadnym presahom. Ale dnes to vedie k istým otázkam a k novým témam, pretože je to dôležité najmä voči vzťahu medzi Európskou úniou a Ruskom. No a možno spoločná bezpečná, bezpečnostná obranná politika o ktorej vlastne musíme diskutovať, ale spoločná obranná politika Európskeho spoločenstva môže mať mimoriadnú užitočnosť aj kvôli väčšej autonómii, aby Európska únia bola autonómnejšia, najmä na oblasti alebo v poli medzinárodných vzťahov. Ďakujem pekne. Pán Tenok ja mám taký e, možno pragmatickejší pohľad na všetky tieto témy a súhlasím s pánom Schaffhauserom v jednej veci a síce, že zahraničná bezpečnostná politika nemôže byť nikdy riadená kvalifikovaným e, hlasovaním alebo kvalifikovanou väčšinou. Ani nesmie byť. To je suverénne rozhodnutie každého členského štátu, ktoré si musí prijať pri koordinácii s ostatnými partnermi. A pán Schaffhauser odišiel, ale v každom prípade e, my tiež máme vlastne svoju nezávislú obrannú kapacitu v podobe e, jadrových zbraní, ale nemali by sme vyliať bábetko e, z vaničky s vodou. Pani Thatcher súhlasila, že vlastne bude kooperovať a spolupracovať pri zahraničných témach v rámci jednotného európskeho postoja. A je tu viacero úspechov, napríklad sankcie proti ruským, ruskej agresii na Ukrajine, 5 plus 1 sankcie a tlak na Irán a konečná jadrová dohoda. A to by nebolo možné, keby tu nebol istý stupeň solidarity, ktorý dokáže zabezpečiť len e, Európska únia. E, diskusie o Prištine a v e, a ukončenie krízy v Kosove. To všetko samozrejme má rôzne uhly pohľadov a súhlasím s kolegami v tej otázke, či reálne potrebujeme nejakú masívnu európsku štruktúru ako je ESVČ a so všetkými nákladmi a štruktúrami a rozhodne nepotrebujeme stálu európsku armádu. Ale myslím si, že NATO má svoje limity. Jeden príklad. Um, napríklad um, otázka Turecka a Cypru. Cypru otázka neutrality a neutrálnych štátov, ako ich získať na palubu v rámci takýchto iniciatív. No a samozrejme, NATO je dobré pri obrane nášho územia, aj keď e, vlastne dnes e, je aktívne najmä v Pobaltí, to je veľmi dôležité a dáva to do hry aj Ameriku. Ale nedávne vojenské cvičenia NATO a aktivity napríklad v Afganistane a Líbii sú len čiastočnými úspechmi bez eh, kapacity budovania štátov, ehm, ktoré dokáže vlastne zabezpečovať len Európska únia alebo OSN v mierovom čase. A jedna eh, z tých veľkých, jeden z tých veľmi úspešných príbehov je e, akcia Atalanta a boj proti pirátstvu na somalskom pobreží. To reálne dokázalo vytlačiť pirátstvo z afrického rohu. E, na to malo podobnú, ale oveľa menšiu operáciu po našom boku a bolo mi e, vlastne, bol som upozornený na to vojenskými veliteľmi, že keďže NATO má Ameriku na palube, nedokáže vlastne dosiahnuť do spolupráce e, nezaradené krajiny ako napríklad India, ktoré nemajú spolupra- záujem spolupracovať s NATO v tejto konkrétnej časti sveta um, práve kvôli Amerike. Takže je to vlastne veľmi komplexný obraz, veľmi komplexná situácia, ale sú isté pozitíva bezpečnostnej zraničnej politiky, ale nikdy nie za cenu toho, že by sme upreli možnosť národného veta. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, dámy a páni, a ja sa k tomu stručnosti vyjadrím. Mám doj, dojem, že sa tu objavili také problémy, o ktorých sme sa jednoducho ešte nebavili. Pretože nikto tu nechce predsa zriadovať európsku armádu, nikto tu ani nehovorí o otázke zmeny zmluvy z Amsterdamu nasadzovať nejaké európske armády. To jednoducho sa netýka Lisabony, Lisabon, Amsterdamskej zmluvy. Áno, ale vôbec to nesúvisí s Lisabonskou zmluvou. Musí dojsť k zmluve Lisabonskej zmluvy, pán Tenok. Nekreslite tu niečo, o čo tu vlastne nie je. Nejde, pardon. Populizmus si môžete robiť doma. Ale nemôžem tu ani dokončiť to, čo chcem povedať, vážený pane. Veď tu predsa hovoríme o správe, že čo sa dá urobiť a čo sa nedá urobiť v rámci Lisabonskej zmluvy. A je úplne jasné, že v rámci Lisabonskej zmluvy sa nemá zriadovať a nemôže sa zriadiť žiadna európska armáda. Takže vôbec to nie je ani na programe. Ak to tu niekto e, o tom chce hovoriť, tak jednoducho neargumentuje správne. To je úplne jasné a jednoznačne. Pán Svan Odnen, môžete to opakovať koľko chcete. Toto jednoducho nie je našou úlohou. A takisto je celkom jasné, tá argumentácia, ktorú spomenula pani Lezingová, musíme jednoducho to uznať, že jednoducho nie je to možné a že právne predpoklady na to vôbec nie sú k dispozícii. A práve preto takúto európsku armádu nemôžeme mať. Európsku armádu môžeme mať iba vtedy, ak budeme mať zmenu zmluvy, ktorá Európskemu parlamentu dá tie práva, ktoré momentálne majú zvrchované parlamenty zvrchovaných štátov. A takáto zmena zmluvy tu nie je, takže nemôžeme mať ani armádu európsku. To je úplne, úplne jednoduché. Takže nemôžeme tu hovoriť o európskej armáde a šíriť takéto strachy medzi ľuďmi, keď to vôbec nie je realistické. Jednoducho je tomu tak. A nechajte ma už dokončiť, čo chcem povedať. Musím to dokončiť, vážený pane. Chovajte sa. Ja môžem hovoriť tak, ako chcem, ako každý poslanec tohto parlamentu. A ja chcem hovoriť v takom štýle ako vy. Poprosím vás, buďte e, pokojní, pretože vás budem musieť vykázať z miestnosti, pretože narušujete diskusiu. Takže musíme si uvedomiť, že európsku armádu nemôžeme mať, a máme tu také zmluvy, avšak musíme využiť e, ten, túto zmluvy, ktoré máme. A v zmluvách sa počíta s tým, že je potrebné mať permanentnú štruktúrálnu spoluprácu, ktorú vlast, ktorou vlastne počíta táto zmluva. A to teda v kontexte demokratickej legitimity, ktorú má buď Európska únia alebo národné parlamenty. To nič na tom nemení. Takže tak ako v iných oblastiach, aj v hospodárskej oblasti je tu možnosť posilnenej spolupráce, tak takúto stálu štrukturovanú spoluprácu vlastne máme aj v kontexte vonkajšej bezpečnosti a obrany. To je otázka koalície ochotných, ktorí sa môžu takto zomknúť a takto je to v smluve vlastne ukotvené. A preto tá argumentácia, ktoré sme tu počuli zo strany niektorých predstaviteľov Spojeného kráľovstva, to sú argumentácie, ako keby chceli brániť tým, čo chcú niečo urobiť. To môže byť politické stanovisko, ale to jednoducho nesúvisí s tými záväzkami, ktoré nám vyvstávajú zo zmluvy. Predsa v zmluve je celkom jednoznačne e, bezko stanovené. Takže ja si myslím, že ak je toto voľba tých ochotných, tak potom tí, ktorí to nechcú, jednoducho by nemali brániť tým, ktorí to chcú. Ja si myslím, že to je politická úloha, ktorú my musíme zvládnuť a ktorý musí byť zabezpečený. Takže nie je to ani otázku spolupráce, ktorá by to, otázku, ktorá sa týka NATO, pretože už zo strany viacerých politikov amerických, ako aj predstaviteľov armády americkej, vieme teda, že Európska únia práve v oblasti obrany, obrany musí sa zomknúť viac, pretože vidíte, že európske národné štáty to jednoducho nedokážu predstava 2% hrubého národného produktu, že toto by mali vynaložiť národných produktov, to jednoducho nebude fungovať. Ani Spojené kráľovstvo e, nebude e, môcť takto postupovať. A tam sa povedalo, že pôjdu po 2%. A týmto získali výhru vo voľbách. Takže myslím, že my budeme silní iba vtedy, keď vytvoríme tie synergické efekty. Tá politika pooling a sharing – spoločného výskumu, práve pokiaľ ide o otázku zbrojenia, ako aj obstarávanie a takýmto spôsobom by sme mohli posilniť aj Európsku obranu agentúru. Takýmto spôsobom získame určitú silu, ktorá nám umožní posilniť NATO. Ale okrem toho potrebujeme aj vlastné kapacity. Nie je možné, že by Európska únia, a ma, pokázali na to predrečníci, že Európska únia bude ak je schopná iba so Spojenými štátmi americkými. Sú prípady, kedy môže sa konať separátne. Európska únia nie je závislá vo všetkých obradných otázkach od posledného senátora od z Minnesota. To nie je oslabenie NATO, ale je to možnosť, že v týchto demokratických procesoch môžeme my prijať rozhodnutie. A keď nechcete zabúdať na to, že 190 miliard eur, tak ako štáty platia teda za obranu takúto sumu, máme výsledky, ktoré jednoducho sú katastrofálne, tak plitváme vlastne peniazmi. Pretože niektoré armády v Európe majú e, platia 80% viac e, na hlavu v armáde, ako by teda mali. Nemecko máme napríklad toľko administrátorov v armáde, v náborovom úrade, ako vtedy, keď sme mali 500 tisíc vojakov v studenej vojne. Teraz máme 170 tisíc vojakov, ale tie náklady jednoducho sú rovnako veľké. To znamená, dokonca aj boli navýšené až o 50 Takže nejaké záležitosti tu robiť spoločne a týmto ušetriť peniaze, to je jedno riešenie. Podľa môjho názoru to by bolo rozumné. A Ja ďakujem kolegom a radám. Ďakujem kolegom za ich rady, pardon. A, však čo, sa, čo ma tu trochu prekvapilo, je tá analýza tlačových vyjadrení. Hovorilo sa tu vedecky o niečom, čo ja som doposiaľ jednoducho vnímal skôr ako takú pocitovú záležitosť. A presne o to ide my vo viacerých oblastiach, tu robíme vyjadrenia, vysvetľovania, ale kde sme boli napríklad posledný týždeň septembra, keď v New Yorku Rusi a Američania hovorili o Sýrii. No kde sme boli? No to je, takto, to je takýto istý bod, ktorý s tým súvisí. Takže keď napríklad čítate vyjadrenie Rady ministrov zahraničia zo včerajšku, tak jednoducho tam sa tomu všetkému eh, venuje pozornosť, ale nie je tam žiadny taký e, dynamický prvok, ktorý by to pohol trochu dopredu. Hovoríme o tých odspotoch, hovoríme o migrácii, to je všetko síce dôležité, ale ukončiť vojnu nejakým úsilím z našej strany, aby sme zomkli tých ľudí, aby sme mali nejakú vodcovskú úlohu, tak o tom sa hovorí relatívne málo. To sa tam dá nájsť, keď si pozorne prečítate niekde bod 25c, ale nie je to jednoducho nejaká presne pomenovaná záležitosť. To súvisí pravdepodobne za to, že vlastne každý minister si myslí, že to dokáže vyriešiť sám a nechcú delegovať svoju právomoc na pani Mogherini, oni chcú to riešiť sami. Rovnako to súvisí aj s tým, že SVČ a vysoká predstaviteľka podpredsednička komisie nie je pripravená požadovať viac v tom zmysle, aby to mohla robiť ona samozrejme a malo by aj riziko, že, to, že zlyhá pri tom, ale to s tým už súvisí. Keď hovoríme o otázke utečencov, tak v Európe nemáme jednoducho zatiaľ ochotu riešiť tie problémy. Ak takáto ochota to nebude, tak jednoducho ani tie najlepšie plány nám nepomôžu. A tu musíme trochu do toho sa pustiť viac rozhodnejšie a ešte pár poznámok na záver. Pokiaľ ide o tú soft power, tak táto je iba z časti účinná, ak ostatní nevedia, že máme doma aj hard power. Tu bol vždy takýto vzájomný vzťah prepojenia. Naša priorita je soft power. Ale dalo by sa to aj inak riešiť. A práve tento bod e, prístupu tu zatiaľ chýba. Takže je to všetko také dosť skrátené, ale chcel som to takto pomenovať. Nemusíte sa teraz ospravedlňovať. Ja sa vždy snažím podržať Britov v Európskej únii, ale nenechám si zabrániť v tom, povedať pravdu, pokiaľ ide o e, zahraničnú bezpečnostnú politiky iba v tom zmysle, že by som tu bral ohľady na referendum, kde sa Británii šíria také záležitosti, ktoré tu nikto nepotrebuje. Takže my musíme aj Britániu postaviť znovu na e, ten správny smer. Teraz už máme málo času, pretože ja som táral veľmi veľa, ale teraz by som vás požiadal, teda tých panelistov, aby sa na záver ešte vyjadrili. Možno, že môžeme urobiť odzadu, takže najprv dostane slovo pán de France. Nech sa páči, máte slovo. Yes, um, thank you. No, ďakujem pekne. Poviem to naozaj veľmi stručne. Objasním pár vecí. V institucionálnej debate myslím, že máme všetko v zmluvách. To otázka implementácie, ale kniha, to čo som povedal, to bolo presne ono. Mesiac začiatkom septembra Michel Barnier to navrhol ministrom a to také vlažné prijatie a dúfam, že holandské predsedníctvo a dúfam, pevne dúfam, že to je dobrá príležitosť ktorý to po európskej globálnej stratégii. No a dôležité je, že táto globálna stratégia zostane globálna, musí to byť prepojenie medzi našimi cieľmi na jednej strane a prostriedkami na druhej. keď napíšeme globálnu stratégiu, nebude, mať, nebude dôveryhodná, keď eh, nebudeme implementovať. No a k diskusiu na to, mne sa zdá, že na oboch stranách trochu ideologicky, obvinujem ostatných z toho tiež. A ja myslím, že momentálne je dôležité pochopiť, ako chápeme svet okolo nás, aké sú rizika, čo s tým urobíme, aké sú jednotné kapacity na to, aby sme reagovali. A potom, keď to bude v NATO, v EU, pre mňa, pre mňa je irrelevantné, ak začneme príliš inštitucionálny, teologicky, tak jeden problém, ktorý je NATO, druhý, ktorý je EU a tretí ktoré je interakcia medzi EU a NATO. Ja myslím, že situácia je veľa jednoduchšia. A posledná vec. Ja súhlasím s návrhmi pani ministerky Aliomari. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Nemám veľa, čo by som dodal. Chcem vám povedať, že na to som citoval ja v mojom príspevku a povedal som, že je nepravdepodobné, že by sa dala vybudovať nejaká európska armáda, pokiaľ bude existovať NATO. Pretože NATO dáva členským štátom a dávalo oveľa jednoduchšie riešenie reakciu na rozbie rizika. Avšak problém je, že to je prepojené na USA. Bez zapojenia USA, bez tých úlohy nej osoby na to by na to nefungovalo. A nezaručovalo by rovnakú mieru bezpečnosti ako doteraz. No a to je diskusia, ktorá teraz eh, prebieha, treba sa konfrontovať s Ruskom, než zájdeme, aby sme zabránili Rusku, medzili odvážny ruský prístup nie je to úplne jasné momentálne na to. Zareagovalo. Ale samozrejme, vyčkať ďalšie stretnutie vo Varšave. Potom čo požiadajú, čo nás požiadajú Američania, čo potrebujeme urobiť. A možno navýšite rozpočty pre obranu, ak ich nenavýšime, nepríjeme nové iniciatívy z hľadiska kapacít, tak možno budeme musieť eh, to požiadať Američanov, to neurobia oni, tak eh, máme menší problém. A je taká situácia, keď hovoríme o európskej obrane, musíme byť efektívnejší, situácia taká, že momentálny spôsob vydávania prostriedkov na obranu EU nie je veľmi účinný a efektívny. No a ja som navrhoval, aby sa lepšie bavili spoločné politiky z hľadiska obraného priemyslu, obraných technológií, duálnych technológií, bezpečnostných technológií a tak ďalej. Aby sme to spravili spoločným spôsobom, keď to spravíme spoločným spôsobom, to bude pravdepodobnejšie, efektívnejšie a zvýši to. Takže z toho dostaneme. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem pekne za veľmi zaujímavú diskusiu. Len 4 stručné záležitosti po prvej demokratickej kontrole. Ja zdieľam žiadosť o lepšiu parlamentnú kontrolu, hlavne vojenských operácií, ale myslím, že dôležité je zúčastni- pokiaľ zúčastňovať sa vojenskej operácii bude na národnom rozhodnutí, tak eh, bude, ja som napísal eh, svoju dizertáciu o vojenských operáciách EU a myslím, že v 12 členských štátoch eh, tak je, ak je spôsob, ako posilniť parlamentnú kontrolu operácií, musí sa to urobiť na národných eh, úrovni a je pár eh, miest, kde sme umožňujú silnejšiu pozíciu Európskeho parlamentu. Ja by som chcel povedať, treba vidieť mechanizmus Atena a vzdielané náklady vojenských operácií. To je niečo, čo by sa dalo urobiť eh, podľa súčasných pravidel zmluvy. Po druhé, k otázke PESKO stále štrukturovaná spolupráca, koľko členských krajín by sa mal zúčastňovať. A ja, ak správne chápem zmluvu, tak na rozdiel od posilnenej spolupráce, môže byť rôzne, tak zmluva pripokladá jednu stálu štrukturovanú spoluprácu na no to pre mňa vedie k záveru, že snahy by mali byť také, presvedčiť čo najviac členské štáty, čo najviac členských štátov Môžeme mať jednu pre holandsko-nemeckú spoluprácu, jednu pre povalskú spoluprácu. Potrebujeme zdieľaný rámec pre čo najviac členských štátov. Po tretie, otázke doložky o solidarite, aký je postoj k katastrofám spôsobených ich eh, človekom júni minulého roku o tom hovoril a myslím, že stracha, že armáda by mohla byť, mohla byť zneužitá na potlačenie občianskej nespokojnosti je neodôvodniteľná. Myslím, že si tým myslia nehody v chemických, v chemickej alebo jadrovej infraštruktúre je skutočne viacero spôsobov, ako nasadzovať, nasadzovať armádu No a podľa mňa, ja chápem doložku, že len týmto smerom a nebude sa využívať eh, na protieurópskym občanom. No na záver k otázke ideologických debát. Máte medzi NATO a európskou eh, bezpečnostnou politikou. Myslím, že treba upozorniť, že keď žiadame pragmatické vzdielanie práce medzi dvoma organizáciami, tak sú si, ktoré my môžeme urobiť podľa zmluvy a pre mňa to najdôležitejšie je otázka riadenia Európskej únie alebo hlavného velenia. E, Európsku úniu má si pravdu, platiť do pre Veľkú Britániu. Ja sa vždy pýtam, aké pragmatické je, že Európska únia má rôzne e, velenie pre e, operácie námorné v v, v stredom zemnom mori a potom pri africkom rohu. Takže ja myslím, je tu potreba spoločných, spoločného velenia a myslím, že to sa v Európskej únie môže v budúcnosti podariť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, predseda. Ja len dve stručné otázky k otázkam, ktoré tu zazneli. Poprvé štruktúrovaná spolupráca. Zmluva hovorí o číslach, ale hovorí to o kritériách. Sú dve hlavné kritéria. Poprvé, rozvoj obraných kapacít a ďalej vnosťa mobilizovať jednotky je zaujímavé, že je tu taký manevrovací priestor, toho, no, ako tieto kritéria boli uvedené do protokolu zmluvy. Ďalšia otázka sa týka parlamentného dozoru. Že bolo dobré, že je lepší parlamentný dozor v tejto oblasti, ale nás obmedzujú eh, pravidlá zmluvy. No a čo sa týka operácií eh, bezpečnostnej politiky, platí článok 6, ktorý obmedzuje EU. No a je, eh, čo sa týka vzorov medzinárodných zlúhav, tak je tu článok 1810, Lisabonskej zmluvy a tu nie len, že parlament bol pripravený, ale aj súd je pripravený na to chráni To je tu prípad o, o transfere, kde súd jasne povedal, že parlament musí byť okamžite informovaný vo všetkých fázach. A to znamená, že súd chránená tým, sa dostávam k rozpočtu o význame medziinstitucionálnej spolupráce. Celý čas existujú limity dozoru Európskeho parlamentu v tejto oblasti. tou spoluprácou inštitúcií, tak obmedzený dozor môže niečo znamenať a je na parlamente, aby to dosiahol a inštitúcie musia s ním spolupracovať. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne našim panelistom. Myslím, že bolo veľmi užitočné, sa porozprávať s dvomi spravodajcami, zohľadnili návrhy, boli tu, počúvali a preto myslím, že nám ste dali Dobre, rady pani Spinelli, to je to ukončiť. Áno, ďakujem všetkým rečníkom. Myslím, že nemáme veľmi veľa času, pretože tlmočníci to budú len pár minút. Tak rada by som zdôraznil len jednu vec. Budem hovoriť po taliansky. Rada by som možno to, čo hovoril Jo Leinen, to som pripomenul práve to, že kontrola Európskeho parlamentu nie je v súlade so systémom väčšinového hlasovania. A s tým absolútne súhlasím, s touto tézou. Tá otázka, ktorú chcem predložiť, že či v takýchto zásadných krízach alebo zložitých situáciách, napríklad v otázkach vojnu, vojny a mieru, či naozaj nie je často akýsi nedostatok demokratického dohľadu alebo či neexistuje nejaký systém ústavnoprávneho zabezpečenia vlastne v rámci jednotlivých štátov, ktorý by bol opakovateľný. Skúsim sa položiť ako otázku. Na to, aby sme mohli povedať, že táto ústavná, aby sme mohli povedať, že ústavnoprávny systém demokracie v Európe neexistuje, e, je asi aj nevyhnutné e, na novo sa pozrieť na celý systém väčšinového hlasovania a ešte posledné vyjadrenie k NATO. Ehm, je tu jedna vec, ktorú hovoril pán profesor Silvestri, eh, ktorá sa mi, ktorá sa mi prípada naozaj veľmi taká taká inovatívna. Nie len, že NATO je, to najjednoduchším, je tým najjednoduchším riešením pre jednotlivé členské štáty, ale tá celková ilúzia národnej suverenity je lepšie e, chránená NATO ako e, Európskou úniou. A toto mi pripadá naozaj ako veľmi spravodlivé a je to téma, e, ktorú by sme mali do budúcnosti zvažovať, pretože nie je to otázka akési iba možno komodity alebo nejakého faktu, ale je to skôr otázka toho, či žijeme alebo nežijeme v ilúzii. To som chcela sa spýtať na záver. Ďakujeme ešte raz kolegom a samozrejme rečníkom. Ďakujem veľmi pekne.